Good afternoon. Dobré popoludne prajem, kolegyne, kolegovia. Poprosím vás, zaujmite svoje miesta v sále. Začali by sme s popoludnejším zasadnutím. Najprv príjme program, nie sú zmeny programu, preto ak nie sú námietky, tento program považujme za schválený tak, ako ste ho dostali. Oznámenia predsedajúceho. Som mm, veľmi rada, že pani Veronik Matthew bola zvolená za novú koordinátorku EPP a pán Georgios Papa Nikolau za vicekoordinátora EPP. Gratulujeme. Pani Matiu, pán Papa Nikolau. Teraz, čo sa týka nominácie spravodajcov, pani Edith Bauer z EPP bola nominovaná za spravodajkyňu k vízovému balíku s Arménskom a takisto z ob- uľahčovaniu vydávania, vydávania víz. Schvaľujeme zápisnice z 20. a 21. marca 2012 a z 3. septembra 2012. Ak nemáte žiadne námietky, tak do konca zajtrašie zasadnutia zápisnice hore uvedených eh, stretnutí budú považované za schválené. A teraz by som vám rada dala informácie o stále pokračujúcich rokovania o legislatívnych postupoch. Sú to interinstitucionálne rokovania. Prvá dohoda bola dosiahnutá v, k návrhu o šengenskom pohraničnom kódexe. Pán Pápa Nikolau je spravodajcom a to sa odhralo na trialógu v decembri. Ako viete, tento táto tematika je jedna z piatich, ktoré boli blokované konferenciou predsedov po nezhodách s radou na šengenskom balíku a preto teraz sa bude hlasovať o tom, či konferencia predsedov nám umožní pokračovať. Teraz dávam slovo spravodajcovi, aby odprezentovala hlavné body dosiahnutej dohody. Pán e, Papa Nikolau. Budem hovoriť veľmi stručne, pani predsedajúca. Je to jeden z piatich, jedna z piatich správ, ktorú zablokovala konferencia predsedov z dôvodov, ktoré všetci dobre poznáme. Pokúsim sa o krátky úvod ale teším sa, že aj kolegovia sa k tomuto vyjadria. Zač- začali sme pracovať nad touto tematikou už počas polského predsedníctva, aj počas cyperského predsedníctva a hlasovalo sa vo výbor, v našom výbore. Minulý rok v marci mali sme potom trialogové stretnutia s dánskym predsedníctvom. Boli sme veľmi blízko pri završení tejto tematiky a potom zablokovala konferencia predsedov ďalší postup. Práve preto sme čakali, aby nám konferencia predsedov dala pokyn pokračovať pod cyperským predsedníctvom. Predtým, než začnem analyzovať, a čo bolo v dohode, v prvom čítaní chcem poďakovať jedným spravodajcom Bosku Weber, Danoka, McIntyre, pán Glaze a e, ďalší, nehovoriac o sekretariate a administratívnych pracovníkoch, ktorí pomáhali, pani Galis ešte, e, ktorí pomáhali s touto tematikou. Máme tu e, odbornú správu o šengenských nariadeniach. Tieto rokovania na predchádzajúcich stretnutiach boli zložité a nielen, že bolo treba brať do úvahy novo prijatú poslednú, posledné nariadenie v roku 2006 o Schengene. A po tomto období od roku 2006 sme mali novo prijatú európsku legislatívu o vízach. Bola to smernica, ktorá e, zabezpečila, že sa ustanovil Frontex, je to agentúra. A potom bolo treba zosúľadiť ďalšie záležitosti. Bolo veľmi dôležité vzať vziať do úvahy skúsenosti členských štátov za všetky tie roky, problémy, ktorým čelia a takisto analýza, ktorú sme urobili, nám pomohla pochopiť problémy. Keď sme začali hovoriť o tejto téme, mm, dostali sme 80 pozmienujúcich návrhov, 50 k návrhu správy B a 33 od ďalších od kolegov a napokon 20. 7. maja sme mali takmer jednomyselné hlasovanie týkajúce sa týchto predložených návrhov. Mali sme tri stretnutia od vtedy a pred mesiacom bolo posledné z nich, kde nám zostal iba jeden jediný problém, ktorý ešte sa mal vyriešiť e, počas cyperského predsedníctva a to je nahlasovať prítomnosť e, osôb ich príslušným členským štátom v šengenskej oblasti Takže čo sa týka rozsahu, ktorý pokrývali návrhy, držali sa existujúceho rámca, hraníc a problémov medzi členskými štátmi. Niektoré kľúčové záležitosti sú poprvé všetky eh, Mm, texty musia byť zosúladené s nariadením z roku 2006, všetky odseky. Veľmi dôležitý nový bod, ktorý sa týka Frontexu, je definícia a úvod, e, definícia tých prechodov hraničných, na ktorých sa kontrolujú osoby. To treba odsúhlasiť aj s tretími krajinami, teda mimo Európskej únie, aby sa takéto pohraničné kontrolné stanovištia v šengenskej oblasti Mm, otvorili a ako sa e, budú podľa akých pravidel správať. Rokovali sme s radou a každý členský štát, ktorý má hranice s mimo, eur, mimo unijným štátom, sa mal vyjadriť k tomu, ako mieni riadiť tieto stanovištia. A teraz máme šengenské nariadenie, podľa ktorých sa má v týchto veciach postupovať. Sú to, tam práva pohraničiarov, hliadok, sú tam vymenované ďalšie veci, ako je ochrana dát, informácie z informačných systémov, keď niekto hľadá informáciu, ktorá sa týka eh, toho, čo sa deje v pohraničnej oblasti. Máme nový článok 3a, ktorý sa snaží o ochranu základných ľudských práv a slobôd, pričom každý členský štát musí konať v plnom súlade s medzinárodným zákonom a s právami, e, ktoré ochraňujú ľudské práva, najmä s chartou a ženevskou konvenciou, ženevským dohovorom a jednotlivci, ktorí vstupujú do šengenskej zóny, treba jasnejšie vyjasniť, e, ako nakladať so situáciami, keď sa odmietne týmto ľuďom vstup. Štatistiky by sa mali updatovať e, ročne a teraz takisto do textu o Frontexte sme vložili časť textu, ktorý sa týka operačného rámca pre pohraničných strážcov alebo e, pohraničiarov podľa môjho názoru. To je veľmi dôležitý dodatok k tomuto nadriedeniu. Sú to odborne, odborné technické veci, a ktoré treba e, vložiť do textu, aby bol text modernizovaný. Sú tu aj ďalšie vložené časti, ale nechcem zbytočne zneužívať môj pridelený čas. Vysvetlil som to najdôležitejšie. Teraz sme v tom bode, keď sme dosiahli dohodu v prvom čítaní s radou, ale nemôžeme pokračovať ďalej, pretože čakáme na konferenciu predsedov, aby nám umožnila pokračovať je veľmi dôležité pochopiť, čo sa stane s e, tematikou, ktorú rieši pani Weber a ako írske predsedníctvo sa postaví k rokovaniam v nasledujúcich niekoľkých týždňoch. Skontaktovali sme sa s ďalšími aktérmi. Ďakujem im za e, myšlienky a námety do tejto tematiky. Potom je tu e, tematika, ktorú rieši pani Komajer, ktorá už je završená a ktorá tiež by sa mala rozbehnúť. Dúfame, že sa to nezdrží. A keď poprosíme predsedu nášho výboru, aby iniciatívne popchol veci dopredu, napríklad napísal list konferencii predsedov, mm, možno bude dôležité vidieť, ako táto spolupráca v rámci parlamentu bude úspešná, ako si môžeme ako parlament zachovať svoje stanovisko, svoje postoje v týchto rokovaniach. Ďakujem vám všetkým ešte raz. Bola, bolo to vynikajúci zážitok, úžasná skúsenosť pre mňa. Prvý raz som rokoval na trialogu a musím povedať, že to bolo skutočne dobrodružstvo, ktoré malo zatiaľ e, šťastný koniec. Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Ďakujeme vám, pán Papa Nikolau. Potom tu máme informácia o tom, E, ako to vyzerá s programom v oblasti justície v roku 2014-2020. Prvý trialog sa odohral 5. decembra, druhý trialog 17. decembra. Dávam slovo spravodajcovi pánu Klejsovi, ktorý nám povie, aký bol výsledok týchto dvoch trialogov a aké ďalšie kroky v tejto tematike sa vykonajú. Tieto veci sa preberajú v dvoch rôznych výboroch, a to výbor Jury eh, a výbor Jury sa tiež eh, zaoberá tým, ako bolo povedané, že už eh, prebehli dva trialógy, jeden 5. decembra, druhý 17. decembra a tu bola uzavretá predbežná dohoda o troch veciach. Jeden Jedna vec k všeobecnému mm, obsahu. Parlament e, zúraznil, e, že ide o vzájomné uznanie a dvoru a uznanie rôznych národných situácií. A potom e, k tým špecifickým prvkom tu sa hovorí, že treba klásť dôraz na výchovu ľudí v súdnictve v právnej praxi, aj sa týka jazykového vzdelania a príslušnej terminológie. Čo sa týka spolupráce, cezhraničnej spolupráce, sú tu implikácie pre informačné technológie a chceme sa zaoberať aj e pomočka justíciou, e pomočka vzdelávaním a pochopiť, ako by sa lepšie dali využiť informačné technológie efektívnejšie ako by sa dala zlepšiť komunikácia vo všeobecnosti v tomto sektore. Chceme takisto zlepšiť prístup ku spravodlivosti zo strany verejnosti. S radou sa odohrali ďalšie rozhovory o prioritách. Takisto sme riešili súdni, členov e, súdov, súdcov a ďalších zamestnancov justície, tam treba isté veci dodefinovať. Takisto článok 21 charty, e, k, tej, k tomuto možno budú pozmenujúce návrhy, pretože sa tu vznikli obavy, sa niektorí ľudia obávajú, či je lepšie mať vyčerpávajúci zoznam alebo iba čiastočný zoznam. Potom sú tu obavy, ktoré sa týkajú definícií podniku alebo firmy. Hĺbkovo sme to preskúmali počas úvodných rokovaní o programe Justice, o programe Justícia. Uvidíme, čo presne by mal všetko text pokryť, lebo sú rozličné názory, do akého rozsahu by mal ísť tento text. Náš výbor a výbor Júri majú spoločné ehm, záujmy v tejto tematike. Tak pracujeme teda spoločne. Mali by sme sa zamerať na tie inštitúcie, ktoré už sú zapojené do programu Justícia, do programu Justice. V prvom kole ale zároveň by sme radi zabezpečili, že treba a je možné predkladať petície, ktoré budú náležite vyhodnotené a informácie budú dostupné a spracované tak, ako je to potrebné. Zákonodarca by mal prevziať zodpovednosť za to, že umožňuje prístup k spravodlivosti a že sa riadenie spravodlivosti odohráva čo najspravodlivejším spôsobom. Právne procesy, právne spory sú ďalšou vecou, o ktorej sa rokuje. Niektoré dohody sa už uzavreli v tomto zmysle. V parlamente sme hovorili o tom, či by sme mali odlišiť medzi delegovanými aktmi a implementujúcimi aktmi. My dávame prednosť delegovaným aktom, pretože tam má parlament väčšie slovo než v prípade implementujúcich aktov. Rada a komisia sa však prikláňajú k implementujúcim aktom. Rozhovory počas trialógu nezavršili túto vec a okrem tejto veci sú to ešte ďalšie aspekty, ktoré treba zvládnuť. Sú tu iné a ďalšie programy, ďalšie oblasti, pretože táto oblasť má široké implikácie a musíme dospieť k harmonizovanému pohľadu na tieto veci. To bude trvať istý čas a isté diskusie musia prebehnúť. Uvidíme, či je či bude možné predložiť túto tematiku na plenárku a či bude môcť ju prijať. Ďakujeme, pán Kles. Teraz budeme hovoriť o programe práva a občianstvo, Rights and Citizenship, ale preložíme túto tému na zajtra o 11.00, pretože spravodajkyňa e, pani Gonc nie je teraz prítomná a preložíme tento bod na zajtrajšie dopoludne. Začneme sa venovať prvému bodu, ktorý je na programe dnes popoludní. Vítame vo výbore pani Vajra Vike Freiberga, ktorá je predsedničkou a profesorku Hertu Dabler Gmelin, ktoré sú členkami skupiny na vysokej úrovni Gme- Sloboda v, médii, v médiách a pluraliza- pluralizme médií. Náš výbor úzko sledoval aktivity tejto skupiny, ktorá sa venuje ochrane mediálnych slobod a pluralizmu Spravodajkyňa za parlament je pani Renate Weber a takisto sme prihliadli k stanovisku Výboru pre kultúru a implementácii smernice pre audiovizuálne médiá, kde je spravodajkyňou pani Cornelis de Jong. Pán Cornelis de Jong, vítam hosti, ďakujem, že ste prišli sem na zasadnutie nášho výboru. Nech sa páči, pani Vike Freiberga máte slovo, potom bude nasledovať pani profesorka Herta Dobler-Gmelin a potom si vezmu slovo poslanci, ktorí sa chcú zapojiť do tejto rozpravy. Dôležité je vedieť, že táto správa e, bola daná k dispozícii len dnes, bola rozoslaná e-mailom všetkým poslankyňam a poslancom výboru Líge, Líbe zo sekretariatu. Nech sa páči, máte slovo, pani Vike Freiberga. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, ctené poslanky, nectení poslanci. Máme tú čest, že tu môžeme odprezentovať výsledky našich rokovaní. A pani Nelly Cross, podpredsednička komisie, s nami dnes ráno hovorila. Boli sme vďační za príležitosť, že sme sa mohli podeliť o niektoré najdôležitejšie veci, z tejto správy a teraz sa o ne delíme s vami, pretože vieme, že vy ako skupina robíte paralelné aktivity v tej istej oblasti. Nie, nie je to nosenie dreva do lesa, ale verím, že naša správa sa zaoberá vecami z odlišného uhla, pretože tu je mnoho rôznych aktivít v oblasti slobody médií a pluralizmu. A to je z z veľmi dobrých dôvodov, pretože kým na jednej strane považujeme slobodu médií a právom za absolútny základ, za, za fundament demokracie, v praxi samozrejme zriedka vidno dokonalosť a sú tu skôr odchýlky od ideálu, kedy by tlač bola úplne slobodná a odchylky od kvality, ktorú by sme si všetci radi želali vidieť v médiách. Naša správa sa nazýva Slobodné pluralistické médiá, ktoré trvalo udržia európsku demokraciu a na tom je aj dôraz v našej správe, ako predsedajúca už povedala, sme malou skupinou, ktorá intenzívne pracovala preštudovala si existujúce správy, dokumenty a nadviazala priamy kontakt s ďalšími skupinami vrátane tohto parlamentného výboru Európskeho parlamentu a priamo e, rokovala na týchto platformách. Chceli by sme sa, chceli sme sa dozvedieť, aký by bol ideálny stav, v ktorom by boli médiá úplne slobodné a úplne pluralistické, a podobne ako v prípade každého platonského ideálu, aj my sme mohli sa mu iba približiť. Média, ktoré by boli slobodné a do ktorých by nemohol nik zasahovať, určite nie politické sily ani politické ideológie, média, ktoré by e, neboli nenáležite podriadené diktatúre vlastníkov ani motívom zisku, ani materiálnym záujmom tých, ktorí umiestňujú v médiách reklamu, pretože mnohé médiá závisia od finančného vkladu cez tých, ktorí reklamujú alebo umiestňujú reklamu a propagačné materiály v týchto médiách. Išlo nám o konečného príjemcu produktu médií, to je obyčajný občan, obyčajný človek e, z ulice, ktorý často nemá záujem o veci, ktoré sa týkajú riadenia veci verejných, riadenia regiónu, v ktorom žijú, krajiny, v ktorom, ktorej žijú, alebo dokonca celých kontinentov. Často obyčajní ľudia sú neochotní mm, preštudovať si hĺbšie, čo sa okolo nich deje a e, zapojiť sa do politických procesov. Táto pasivita občanov je hrozbou demokracie, pretože ak má demokracia dobre fungovať, tak potrebujeme, aby boli občania aktívni, ktorí chodia k voľbám a ktorí umožňujú, aby bolo možné rozoznať medzi stranami, pre ktoré hlasovali, e, aby sa programy týchto strán naozaj líšili. Preskúmali sme si niekoľké problémy, ktoré tu vznikli a som si e, istá, že váš, váš výbor si je vedomý problémov, ktoré v tejto sfére existujú a le- zákonodárca sa snažil snažili sa zákonodarcovia, či už na národnej alebo nadnárodnej úrovni, vyriešiť tieto veci. Je e, historický e, rozdiel medzi písanými, tlačenými médiami, ktoré sa istým spôsobom regulujú sami, pretože na to existujú tradičné formy. Pretože ak by tomu tak nebolo, tak vieme všetci, že je v krajine cenzúra, že je propaganda, vymývanie mozgov alebo novo používané slovo na tieto veci programovanie mozgov. A čo sa týka elektronických a audiovizuálnych médií, tam, ako viete, existuje legislatíva, ktorá sa týka prideľovaniu mňa frekvencií vysielacích a ako viete, táto oblasť sa môže stať predmetom závažných rozpráv a nezhôd názorov. Napokon je tu čosi, k čomu, čomu sme sa venovali v našej správe. Celá scéna, celá mediálna scéna sa mení a to stále zvyšujúcou sa rýchlosťou, pretože tu je nová internetu alebo sú tu technologické možnosti e, inteligentných telefónov a to, aký dopad to má na bežného občana, znamená, že ten je možný komunikovať v širšom v širších komunitách, aj vo svojich uších e, skupinách. A toto všetko stiera hranice, stiera deliace čiary medzi profesionálnou novinárčinou a jednoduchým vkladaním názorov a informácií e, do celosvetovej elektronickej informačnej siete, kde každý môže vyjadriť svoj názor. V tradičnom modeli sa udeje nejaká udalosť vo svete a potom agentúry, spravodajské televízne kanály, rozhlasové stanice, noviny, buď použijú informácie z tlačových agentúr a tými popíšu túto udalosť, alebo tam vyšlo svojich vlastných spra- reportérov, spravodajcov, ktorí pracujú samostatne a potom sa e, istými redakčnými úpravami, úvodníkmi a podobne nasmeruje informácia istým smerom e, alebo zabali sa do istého obalu a takto sa naservíruje poslucháčovi, čitateľovi, E, divákovi, ktorý sa rozhodne, keď tento program pozerá, či ho bude pozerať alebo vypne televízor, či si, keď si kúpi noviny, či si dočíta článok dokonca, ale takíto čitatelia a diváci nedokážu ovplyvniť e, obsah. V súčasnosti sa však audiovizuálne obsahy stávajú interaktívnymi. E, čitateľ alebo divák môže okamžite zareagovať na to, čo vidí na obrazovke, čo počuje v rádiu a táto interaktivita je čím si, čo mení celú scénu zásadným spôsobom a mení aj podnikateľské modely, ktoré umožňujú médiám prežiť. A z toho, čo sme e, našli a zistili v našich výskumoch, z toho vyplývajú isté obavy v kruhoch novinárov, ktoré sa týkajú profesio- profesnej bezpečnosti e, novinárčiny ako profesie. Či vôbec táto profesia bude existovať ďalej, či vôbec profesia novinára bude existovať ďalej, či sa uživia ľudia novinárčinou, e, či budú e, možné, či bude možné pokračovať byť aby niekto bol novinárom, keď sa mnohé noviny a mnohé tradičné médiá nedokážu udržať na trhu, nemajú už dostatok divakov posluchačov, čitateľov a potom tí, ktorí distribujú správy, ktorí dávajú informácie na internet, jednoducho recirkulujú a množia obsah, ktorý tam vložil niekto iný, vlastne nevytvárajú nový obsah, iba iba zneužívajú to, čo tam vložil nejaký profesionálny novinár, takže tu vzniká podobná séria problémov. Občania vidia, čo sa deje a vidia, že existuje istá závislosť, elektronická závislosť od internetu a uh, ľudia získavajú, filtrujú informácie, ktoré vidia v televíznych novinách a špecialisti vyslovujú obavy, že to, e, to spôsobí, že ľudia budú osamotení, osamotení a e, nedostávajú vlastne to, čo bolo stimulované v tradičných médiách. Ale každé médium ako také filtruje e, to, čo ponúka. A potom sú tu nové možnosti elektronických médií a tí, ak tieto médiá dávajú istým spôsobom väčšiu slobodu jednotlivcovi, dávajú mu väčší výber to, čo spotrebúva ako informáciu, ako spotrebiteľov a vedia, čo vytvárajú. Podľa nás teda okrem toho, že sú tu isté stĺpy e, toho, že my tu obraňujeme demokraciu e, a moja kolegyňa o tom ešte bude neskôr hovoriť, bude hovoriť o právnom rámci na národnom a národnej aj európskej úrovni. My uzatvárame našu správu odporúčaniami, kde spomíname aj ten fakt, že by sme chceli, aby um, mediálna gramotnosť uh, sa stala súčasťou uh, celkovej gramotnosti uh, vo, vo všeobecnom význame tohto slova. A už na úrovni stredných škôl by sme sa mali ubezpečiť, že to je v školských osnovách, či už v občianskej návke alebo v etike. Čiže mali by mať nejaký pojem o tom, čo znamená komunikácia, čo sú to médiá, ako fungujú a ako o, treba hodnotiť zdroje, informačné zdroje, pretože toto bude pre nich zásadný nástroj, aby potom e, mohli fungovať ako osvietení občania v svojom ďalšom živote. My sme tu vypracovali niekoľko odporúčaní, nebudem sa pri nich pristavovať. Myslím si, že sa môžeme k tým vrátiť, keď budeme odpovedať na otázky, ale teraz by e, som chcela odovzdať e, slovo pani profesorka Dojbler Gmelin, ktorá sa vyzná v ústavnom aj medzinárodnom práve. Chcela by som ju poprosiť, aby hovorila o tejto otázke v rámci kompetencií a, legál, právnych možností, čo vás určite bude zaujímať. Ďakujem, pani profesorka. Ja by som najprv chcela povedať, viete, že pani profesorka má nie len za sebou výnimočnú minulosť ako profesorka psychológie, ale je aj špecialistkou na média a kombinuje tieto dve oblasti. Ja som bola ministerkou spravodlivosti e, v Nemecku a Ďalšie, ďalšie naše dve kolegyne vám budú určite známi, známe, čiže dvaja kolegovia. Pán Maduro je právnik a profesor práva a e, bol generálnym advokátom v Luxemburgu a ďalší kolega je špecialistom na médií. Čiže ja by som chcela povedať, že určite budeme súhlasiť všetci s tým, že sloboda a pluralizmus médií, e, sloboda slova a kvalifikovaný žurnalizmus, to sú základné prvky našej spoločnosti. E, nie je to dôležité pre spoločnosti našich štátov, ale aj pre celú európsku spoločnosť, pretože každý občan, ktorý e, má hlasovať za Um, člena Európskeho parlamentu potrebuje slobodný prístup k kvalitnej informácii a k pluralitným médiám. Čiže samozrejme, s tým všetci súhlasíme, ale ako už povedala pani predsednička, musíme zvážiť všetky problémy, ktoré prebiehajú v našich členských štátoch a aj na európskej úrovni. A týchto problémov je veľa. Čiže všetky e, tieto námety nájdete v našej správe a, a pristupujeme k ním zo široka. E, ide tu o verejnom, ide tu o, o médiá, ktoré budú verejne vysielané a e, je to otázka, ktorá sa týka aj elektronických médií, ďalej slobody prejavu, ktorá sa viac týka internetu, ďalej je to otázka, ako chrániť ľudské práva. len slobodu prejavu slova, ale aj slobodné médiá a slobodnú tlač. A potom je tu otázka, kto spomedzi členských štátov a na európskej úrovni e, by mal robiť niektoré veci. Nede tu len o legislatívu, ide tu aj zavádzanie, o podporu a o financovanie. Uh, Čiže všetky e, tieto oblasti nájdete v našej správe. A myslím si, že e, je potrebné, že aby sme povedali, e, mali by sme to pochopiť, čo sa deje a potom by sme mali predložiť odporúčania, ako pani predsednička povedala. My sme napísali 30 odporúčania, ale e, neodvedieme vašu prácu. Vaša práca je, že si to prezriete, e, budete mať k tomu kontroverzný postoj proti, alebo budete za a poviete, e, aké tie zásady môžete zaručiť. A toto som chcela povedať. Nech sa páči, ak máte otázky, nech som vám k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsednička. A teraz by som sa chcela obrátiť na kolegov. Najprv pani e, Weber. Ďakujem, pani predsednička. Najprv chcem poďakovať za prezentáciu pani profesorke Vary Vikovej Freibergovej a myslím si, že je vhodná chvíľa na to, aby sme diskutovali o vašej správe, um, pretože my budeme čoskoro hlasovať o správe, na ktorej pracujeme. Ide tu o nastavanie štandardov pre médiá v Európe. Takisto uh, je dobré poďakovať aj pani komisárke Krúsovej, ktorá vytvorila e, túto skupinu na vysokej úrovni pre slobodu a pluralitu. Takisto, médií. Takisto ďakujem vám za vašu prácu. Ehm, tie odporúčania a tie vaše výsledky v podstate súhlasia s tým, čo hovoríme v našej správe musím povedať, že naozaj len ojedinele vidíme e, takýto konštruktívny prístup, s ktorým som sa stretla v tejto správe. E, všetci kolegovia mi povedali, že sa zaujímajú o ochranu slobody médií a niektoré slová, e, ktoré počujete, ktoré teda ste povedali v tejto správe, sú pre mňa veľmi pozitívne a rada to počujem. Uh, E, tu sa hovorí o tom, že Európska únia by mala ochraňovať e, médiá e, na štátnej úrovni. A práve toto práve na to som myslela, keď som prišla s tou myšlienkou, že by sme mohli vytvoriť správu. Tu nejde o subsidiaritu, tu ide o to, aby sme ochraňovali základné práva a to je predsa, to stojí v základoch EÚ. Čiže v odporúčaniach je mnoho vecí, a mnoho z tých vecí nájdete aj v našej správe, o ktorej bude čoskoro hlasovať parlament. A myslím si, že ten odkaz, ktorý chceme vyslať, e, je veľmi silný. Pochádza to od tohto parlamentu aj mm, od vašej skupiny expertov, ako dôležitá je sloboda e, médií a ako by sme to mali ochraňovať. Ja mám nejaké otázky aby som si vyjasnila, čo ste mali na mysli, keď, som, keď ste prišli s týmito odporúčaniami. Ja sa priznám, že som cez tú správu prišla veľmi rýchlo, ale chcem si vyjasniť niekoľko vecí, či to chápem správne. Týka sa to verejných médií alebo štátneho financovania v médiách. Vo vašom odporúčaní 26 Hovoríte, že štát by mal zasiahnuť, keď dojde k zlyhaniu trhu, ktoré by viedlo k podkopaniu pluralizmu. A to má byť e, akýmsi verejným, pozitívnym subjektom. Chcem sa spýtať, čo ste, čo ste mali na mysli pod týmto termínom. Potom odporúčanie číslo 27. Tam ste povedali, že verejné vlastníctvo médií by malo podliehať prísnym pravidlám, aby sa zaručil vnútorný pluralizmus a aby bol umiestnený mm, pod dohľad nezávis, pod nezávislú organizáciu, kontrolnú organizáciu, ktorá zastupuje všetkých aktérov. Potom e, chcem sa spýtať na tých aktérov, čo to znamená. Mohli by ste to vysvetliť, ale ináč by som vás chcela poďakovať za túto správu. Ďakujem, pani Sargentini. Ďakujem pani predsednička a chcem mm, zagratulovať pani profesorke Vikovej Freibergovej um, za túto správu. Ja som si to neprečítala, ale prečítala som si vaše odporúčania. Som veľmi rada, že vašim prvým odporúčaním je to, že je potrebné mať viac kompeten- rezolúcií ohľadom slobody médií v EÚ. Vy ste odozdali túto správu, teda vy ste vypracovali tú správu na uh, požiadanie pani komisárky Krusovej, ale parlament dlho bojoval s pani komisárkou Redingovou, aby sme mali smernicu o pluralite médií. A ja sa chcem spýtať, um, aký manevrovací priestor má Európsky parlament um, vďaka tejto správe, aby sme to dosiahli. A potom druhá vec. Vy ste odporúčali, že neutralita by mala byť zakotvená, zakotvená v legislatíve EÚ. Um, mm. minulý týždeň mm, pani komisárka Krúsová um, spomínala túto správu a povedala, že nechce neutralitu, e, pretože toto by e, potom mm, podkopalo prístup celej Európy k internetu. A ja sa chcem spýtať, e, či to vidíte tak, že to má byť zakotvené v európskej legislatíve. A že, ako by ste povedali, pani komisár, odpovedali pani komisárke mm, Krúsovej, uh, Parlament určite využije vaše odporúčania a chceme to zakomponovať do legislatívy a chceme vám poďakovať za túto náročnú prácu. Ďakujem. Pán Tavareš má slovo. Ďakujem. A ja by som rád zopakoval to, čo povedala Judith eh, Sargentini. A chcem poďakovať pani obidvom páňom profesorkám za eh, tieto, túto výbornú správu. Ja som sa pozeral na tú teoretickú časť a našiel som tam eh, veľmi zaujímavé veci z akademického hľadiska. A súhlasím so všetkými odporúčaniami. V podstate súhlasia s tým, o čo sa eh, snažíme my. a takisto súhlasia aj s pozmeňovacími návrhmi v citovanej v správe. Ale chýba mi tu mm, čo si, o čo sme žiadali v parlamente tu už dlho. A e, to je implementácia pluralizmu e, teda nástroja e, na monitorovanie pluralizmu v médiách. Uh, už niekoľko miliónov na to bolo vynaložených, asi 6 alebo 7 miliónov, ale nebolo to implementované, pretože uh, agentúry si myslia, že uh, toto spadá do oblasti subsidiarity a každý rok sa snažia, snaží komisia vynaložiť tieto peniaze a odpoveď, ktorú nám dávajú, je tá, že sa chcú pozerať do budúcnosti a nie do minulosti. Uh, ja neprijímam túto výhovorku. Ak chcete hodnotiť pluralizmus médií, tak musíte mať správnu uh, diagnostiku. A vidím, že ako odporúčanie tu je, že EÚ by mala vytvoriť nezávislé monitorovacie e, centrum, keďže Agentúra pre ľudské práva na to nemá kompetenciu, na vykonávanie týchto aktivít. A potom cítim e, to, že e, tu už bol vyvinutý nástroj a boli na to minuté peniaze a v rámci zodpovednosti našim občanom by to malo byť implementované. Vaša správa ide príliš E, ďaleko a to v, v správnom smere, ale možno ja by som išiel e, ešte ďalej. A to v tej otázke, kto má najväčšiu zodpovednosť ohľadom slobody médií. Myslím si, že táto zodpovednosť je spoluzdielaná medzi EÚ a členskými štátmi. Ja to nehovorím preto, že technológia v súčasnosti spôsobila, že technológia je e, nadnárodná. Vždy to tak bolo. Um, Ehm, republika literatúry alebo písaného slova 18. storočia sa stal základom našej súčasnej civilizácie. A e, táto sloboda prejavu, sloboda médií a vývoj Európy a takisto toho diskurzu v európskej sfére e, sú nadviazané. Je, je to dôvod a následok. A myslím si, že ten sľub Európskej únie, ktorú EÚ spomínala občanov z východnej Európy, bol ten, že príďte do EÚ, je to vlastne kolická demokracia. A keď teraz EÚ povie, že teraz vlastne to na členských štátov a iba vtedy, keď členský štát zlyhá, tak eh, budeme to riešiť my, tak eh, myslím, že toto nie je úplne správne a myslím si, že toto je kontext, v ktorom by sme si to mali e, prečítať. Myslím si, že tie odporúčania, ktoré e, spomínate, napríklad EÚ by mala byť kompetentná v ochrane e, pluralizmu médií na štátnej úrovni. Myslím si, že toto je vlastne aj náš argument táto inštitúcia ho často spomína a ďakujem e, za to, že ste podporili tento argument. Moja jediná otázka je, či je to naozaj toľko v, e, do takej miery v zodpovednosti ženských štátov ako EÚ, ale myslím si, že naozaj ste odvedli dobrú prácu a chcem vám za to poďakovať. Ďakujem. Ďakujem pekne ja si myslím, že by bolo dobré, keby všetci tí, ktorí majú záujem na tú tému a ktorú tiež dnes diskutovali, aby využili túto správu, aby naozaj e, viedli širokú debatu, pretože osobitná hnut tejto správy spočíva v tom, že jasne e, vyjadruje, že e, sloboda médií a tým pádom aj rôznorodosť názorov a do istej miery aj fungovanie demokracie prostredníctvom mm, mnohých rôznych vecí e, môže byť e, ohrozená. To nielen cez štátne zasahovanie, ale aj cez e, finančné prekážky a práve v nových médiách občania vidia novú úlohu a chcem na okraj spomenúť, že so vznikom tzv. nových médií tiež vznikla istá euforia, ktorá o tom, že naozaj teraz majú všetci občania prístup k informáciám, ale to tak automaticky nefunguje. Všetci občania nevyužívajú tieto médiá nové na to, aby sa informovali, ale na konzum, na voľný čas, na zabavu, ale nevyužívajú to vždy ako zdroj informácií. A my na Európskej únii sme spomenuli tému mediálnej kompetentnosti. Tu máme otázku, že akú možnosť by sme my mali na európskej úrovni, pretože tu v minulých mesiacoch sme často hovorili o téme mediálnej kompetentnosti v súvislosti s rôznymi smernicami a musíme stále odporúčať, že členské štáty v tejto téme kladú osobitnú pozornosť a to nielen, aby e, z technického hľadiska e, učil ľudí, ako zaobchádzať s médiami, ale tiež e, k otázkam, ako napríklad, aké je to dôveryhodné, ako ja odtiaľ získam informácie, ako mám tam zabezpečený prístup. A my by sme mali požiadať od európskych členských štátov tieto informácie, pretože v tejto téme nemá pôsobnosť európska inštitúcia. A preto sa chcem pýtať, či ste vy tiež uvedeli o tom, že by sme podali povedali, že keď teraz tá kompetencia neexistuje, tak ju musíme zriadiť. Alebo, mm, no žiaľ, som e, úplne neprečítal váš text, ale či uh, toto uh, v zásade uh, má vzniknúť ako z diskusie so všetkými aktérmi. Ďakujem pani Zipr, pani Daroka. Yes, thank you, Sheer. I don't know, whether... Ďakujem. Pani predsednička, môže hovoriť po lotisky, Nie? Nie, myslím, že tam nikto nie je v kabíne, tak nemám tlmočenie. No aj tak mám jednu vetu. No, žiaľ, rečnička povedala poli, politicky niečo, čo mu nikto nerozumel. A teraz e, to prekladá, že povedala, že e, s radosťou tu vidieť našu bývalú predsedničku pani Vike Frebertu na výbore Libe. A tiež vám chcem zablažovať e, týmto odporúčaniam. Nemali sme čas si ich bližšie prečítať, no máme k nemu ešte isté otázky. Zameriam sa na jeden bod, ktorý je na strane 7 a to je o nezávislosti mediálnych rád alebo regulátorov. Myslím, že to je veľký problém a ako ste spomenuli, je to problém, ktorý sme videli nedávno v viacerých členských štátoch. Otázka, či máte konkrétnejšie odporúčania o tom, ako poskytnúť takúto pluralitu a nezávislosť a reprezentácia celého spektra spoločnosti v týchto radách, pretože vieme, že tieto rady väčšinou menuje parlament a nie vždy s využitím len tohoto princípu pomerného zastúpenia všetkých vrstiev spoločnosti. A ja som počula také nápady, že by možno priamo boli volené takéto rady v parlamentných voľbách rovnako ako parlamenti. Čo si o to myslíte? Jotová. Ďakujem, pani Jotová. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя всички докладчици за... Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým spravodajcom. Ja by som eh, si rada vymenila s vami myšlienky ohľadom rôznych problémov, ktoré tu spomínate. Som si istá, že ste dlho pracovali na tom, aby ste napísali týchto 40 strán a odporúčania. Mm, Potom, čo ste urobili e, analýzy, aké sú riešenia, môžeme mať e, celoeurópske mechanizmy, ktoré by mohli zaručiť transparentnosť médií? Toto je otázka, ktoré, ktorú často kladú novinári, zástupcovia mimovládnych organizácií. A po sa chcem spýtať, či môžeme mať také mechanizmy, ktoré by kontrolovali koncentráciu médií pretože koncentrácia je diktátom pre rozvoj médií a preto potom zrušia slobodu tlače. Kolau. Ďakujem, pán Papa Nikolau. Nakoniec eh, chcel by som poďakovať, pretože vy ste hovorili o veľmi dôležitých témach a myslím si, že eh, ten, to, čo ste povedali, je ešte dôležitejšie vtedy, keď eh, zvážime, čo máte za sebou. My o tomto diskutujeme na európskej európskej úrovni hovoríme o tom, že v Európe potrebujeme vodcovstvo a o, ako toto vodcovstvo e, bude reagovať dnes, ako e, fungovalo vodcovstvo v 70. a 80. rokoch, pretože podľa mňa máme vodcov, ale konajú v inom prostredí. Sú tu médiá, internet, sociálne siete a toto sa úplne odlišuje od eh, veci, ktoré fungovali v minulosti. Máme pred sebou výzvy, ale eh, výzvy boli aj v minulosti a myslím si, že eh, pred niekoľkými desaťročiami naši kolegovia vedli podobné diskusie ako my, a hovorili o perspektívach, o ďalších krokoch, ktoré treba podniknúť, aby sme dosiahli pluralizmus, kvalitnú demokraciu a slobodu prejavu. Keď máme pred sebou tieto odporúčania, keď si pozriem na 19, keď hovoríte, že um, o téma médií by sa mala vyučovať aj na školách, Mm, európsky občania by mali vedieť, ako reagovať, keď vidia nejakú informáciu v médií, e, či už e, pochádza z profesionálneho žurnalizmu alebo z nejakého iného média. A ja chcem položiť takú všeobecnú otázku. Nazdávate sa, že tie perspektívy sa zlepšujú alebo nie? Ste optimistickí? Thank you. Ďakujem, pán Papa Nikolau. A teraz by som dala slovo našim hosťom. Najprv pani profesorke Vike Freibergovej. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa pokúsim mm, odpovedať na viacero otázok a prepašte mi, ak neodpoviem na a, každú podotázku. Môžete mi to pripomenúť potom. Myslím si, že sa zhodneme na tom, aké eh, kompetencie má národná aj európska úroveň. V podstate sa to zakladá na rovnakých základných hodnotách, eh, pretože to nás spája. A preto by sme to nemali oddelovať. Myslím si, že toto je vlastne základné jadro našej, našej správy. Keď zohľadíme to, akú úlohu hrajú médiá vo fungujúcej demokracie, tak potom e, za príslušnosť alebo za kompetenciu, za zabezpečenie tejto slobody. To je už sekundárna vec, ale prvá vec, prvotná vec je, že niečo musíme urobiť, aby sme zabezpečili, že v rámci EÚ sa dodržiavajú tieto zásadné hodnoty. A z toho potom plynú úlohy pre národnú e, úroveň. A my sme počerkli v našej správe, že dôvody, prečo subsidiarita e, je dôležitá pre členské štáty, e, Európa nie je homogén, národný e, subjekt má vnútri, vnútri seba veľa rozdielov, veľa kultúr, veľa jazykov a je, sú tam veľké rozdielnosti podľa toho, ako sa vyvíjali jednotlivé národy a spoločnosti. A špecifickosť týchto rozdielov sa vlastne rieši v princípe subsidiarity. My však e, zdôrazňujeme, že sú tu e, spoločné hodnoty a základné hodnoty a vy tu v Európskom parlamente ste mnohými spôsobmi strážcovia ako aj iné európske inštitúcie, e, strážite a ochraňujete udržiavanie týchto práv. A ak by sa by sme sa odklonili od týchto ideálov, na každej úrovni budú reakcie občianske spoločnosti, mimovládne e, organizácie a ak, to ne, ak nezareaguje v nejakom štáte vláda, tak bude reagovať opozícia a bude to postupovať hore v hierarchii až na európskej úrovni. E, pani Weberová e, mi položila otázku o odporúčaní číslo 26 a 27. A neviem, obávam sa, že som to niekde stratila. My sme sa pokúsili predložiť základné princípy bez toho, že by sme zachádzali do podrobností. My sme chceli vo všeobecných termínoch e, definovať základný princíp. Princíp v odporúčaní 2006, e, pardon, 26 ide e, o to, aby sme zabezpečili dôvody, ktoré sú iné ako finančné, čo sa týka informovanosti. Keby sme hovorili len o zisku a keby prevážil ten podnikateľský model, iba a prevažili iba tie médiá, ktoré prinášajú zisk vlastníkom, tak potom polovica sveta by hovorila e, čínštinou, druhá angličtinou a prišli by sme o miestne jazyky, miestne kultúry, a zotreli by sa regionálne rozdiely a Boh vie ešte, aké aspekty miestnej kultúry by vymysli, vymizli ale my hovoríme o kultúrnej hodnote spoločnosti, ktorá nie je vždy e, výnosná, rentabilná. A ak nejaký sektor má byť hodnotný v tejto spoločnosti, tak by sme to mali podporiť. Máme číselné údaje napríklad o tom, aké percento e, posluchačov počúva klasickú hudbu, to percento je strašne nízke, ale keby sa aplikovali len e, dôvody finančné a ziskové, tak by sme klasickú hudbu vôbec nepočúvali a keby sme prišli, to by bola veľká strata. Potom tu máme autoreguláciu e, médií a mm, mediálne rady tieto mediálne rady sú akýmisi prostredníckmi medzi spoločnosťou a medzi politickým vládnutím a vlastníkmi. Samozrejme, vlastníci musia z niečoho žiť, je to biznis, média e, im patria preto, aby prežili v tomto biznise. Mm, a tie záujmy by mali byť vyvážené. A preto by sme mali na mysli ďalšie odporúčanie, a to je, že médiá by mali byť čo najnezávislejšie, ako je to uh, možné z ľudského hľadiska. A pod, tie médiá, ktoré sa vyberajú, a tá úloha výberu médií sa zveruje často par, e, parlamentu, pretože zastupujú demokraciu a rôzne záujmy v celej spoločnosti a to potom bude proporčne zastúpené. Ale vieme, že v niektorých prípadoch e, sú tu dobre mienené pravidlá o tom, ako technicky dobre zabezpečiť túto úlohu. Napríklad, ak mediálna rada má byť zvolená, tak musí byť v parlamente kvalifikovaná väčšina. A tá pôvodná myšlienka je, že predsa v parlamente je koalícia rôzne strany a ak máte kvalifikovanú väčšinu, tak e, to je dostatočne zastúpený e, rôzny názor. Ale často sa stáva v demokracii, že v jednej krajine e, máte jednu stranu, ktorá získa kvalifikovanú väčšinu a potom si poviete, dobre, splnili sme, naplnili sme tie pravidlá, demokracia e, je tu zastúpená. Čiže musíme sa zamyslieť nad tým, aký je ten konečný cieľ um, nariadenia alebo systému organizácie, ktorá sa tu vytvára, alebo toho orgánu, ktorý sa tu vytvára. A mali by sme mať skôr hodnoty a nie tie konkrétne uh, pravidlá, tie konkrétne pravidlá by mali vyplývať z kontextu, mali by byť prispôsobené situácii a e, mali by sme sa zabezpečiť, aby sme dosiahli výsledok a aby sme sa neodklonili od počiatočného úmyslu. Úloha e, koncentrácií médií je dôležitá. My sme sa dotkli zásadných bodov a je fascinujúce, a táto téma je fascinujúca, a určite všetci uh, si dobre uvedomujete to nebezpečie, ktoré tu je. Ja som osobne presvedčená o tom, že ak v nejakej krajine uh, má všetky denníky v rukách jeden konglomerát, jeden koncert, tak si nemyslím, že to je ideálna situácia ani pre slobodu, ani pre pluralitu. Aj keď sa e, v podstate naplnila, alebo je, sa dodržiavajú pravidlá nezávislosti e, denníka. Etický kód, e, ktorý realizujú média. Samozrejme, transparentnosť. A samozrejme, politické názory, veď to je e, súčasťou demokracie, odtedy ako demokracia existuje, aby sme potom vedeli rozlíšiť fikciu od stanoviska. No a potom tá posledná otázka o optimizme. Darí sa nám lepšie? Ja by som si rada myslela, že budúcnosť bude lepšia, pretože my môžeme na tom pracovať, môžeme pomáhať tomu, aby budúcnosť bola lepšia. Takže, e, dámy a páni, ja by som sa chcela obratiť na vás ako na aktívnych členov parlamentu. E, je to vaša úloha a je to na vás, na vašej energii, na, našich schop- na vašich schopnostiach, aby e, ste zlepšili tieto veci. Vy máte dosah na občanov a Mm, môžete spôsobiť, aby urobili niečo aj oni. Elektronické médiá nemaj, viete, majú moc e, rozširovať mysle alebo spôsobiť, aby mysle boli otvorené, ale takisto aj to, aby sa ľudia uzavreli e, do svojich e, názorov. Čiže vzdelávanie občanov je veľmi dôležité. Toto je zásadný faktor. Dúfam, že som sa dotkla všetkých bodov a možno ma kolegyňa doplní. E, prepašte, budem hovoriť len krátko, pretože musím odísť, musím ísť na lietadlo. No, myslím si, že sme mali možnosť e, hovoriť o tomto, a teda budem mať možnosť hovoriť to, o týchto odporúčaniach, pretože uh, sa toto je veľmi zaujímavá téma. Ďakujem e, pani Weberovej za to, čo povedala. A to nie je prekvapujúce, pretože e, my sme zvážili mnoho, mnoho zaujímavých správ, ktorý, e, ktoré prišli zo, z Rady Európy, ďalej z asociácií, z novinárskych asociácií. Čiže všet, všetko sa dostalo do tejto správy istým spôsobom. Ja by som chcela zdôrazniť len to, že my sme nevypracovali naše odporúčania len preto, aby sme sa vám zapáčili. Niektoré z nich sú napísané tak, aby vás vyprovokovali k väčšej aktivite. Ja si osobne myslím, že Európsky parlament by mal mať viac e, kompetencií, ale toto nenájdete v odporúčaniach nenájdete tam odporúčania ani pre komisárku. My nie sme e, správni ľudia na to, aby sme to robili. Myslím si však, že je dôležité, aby sme si ujasnili, že článok 11 Európskej charty je veľmi e, zreteľne napísaný a mm, subsidiarita nemá vytvárať štandardy, A samozrejme, e, mnoho, môžeme, urobiť, môžeme urobiť veľa vecí. Zistite prosím, či máte na to čas. Naozaj sa to číta veľmi ľahko. A môžete si to prečítať a potom by bolo užitočné mať ešte mm, nejakú diskusiu o týchto témach. Ďakujem. Ďakujem pani Dobler Kmelin a pani e, Vichel Freiberg za to, že ste prišli na to stretnutie a za informácie, ktoré sme od vás dostali. A teraz ideme na ďalší bod na, e, v našom programe. So, um, Let's go to the data protection. Uh, Takže teraz budeme hovoriť o, o smerniciach o ochrane údajov. Na poslednom stretnutí e, výboru LIBE 10. januára spravodajcovia pán Albrecht a pán Trúcas predstavili e, svoje návrhy správy. E, po prezentácii bola živá diskusia. A keďže členovia výboru sa zaujímali o celý balík, e, dohodli sme sa, že budeme mať ďalšiu diskusiu 21. januára 2013. Dnes budeme teda o tejto téme diskutovať a navrhujem, aby sme sa zaoberali ehm, správami oddelenie, aby sme jasne identifikovali správy, e, ktoré ehm, pardon, otázky, ktoré spomenuli e, členovia. Najprv teraz dáme slovo, mm, alebo budeme diskutovať správe pána Drucesa o mm, zavadzaní práva ohľadom smernice pre ochranu dát a potom budeme hovoriť o správe pána Albrechta. Teraz prosím, aby členovia kladli otázky ohľadom správy, ktorú navrhuje pán Drusas, čiže správa o um, implementovaní práva. E, termín pre predkladanie pozmeňovacích e, návrhov je 27. februára 2013 a počas posledného stretnutia sme hovorili, že by sme mohli predložiť tento termín a väčšina súhlasila s tým, že by sme si zatiaľ mali ponechať tento termín. Bolo zdôraznené, že ten prvotný termín je aj tak dosť, dosť dostatočný, veď to boli dva mesiace. A ak má parlament dosiahnuť cieľ dohody v roku 2013, e, tak potom sa e, diskusia e, s radou začnú za krátky čas. Potom tu máme ešte ďalšie oznámenie my budeme uh, um, budeme mm, filmovaní, natočení na kameru, pretože sa bude robiť e, dokumentárny film, čiže ak nikto nemá námietky, budeme mať tu mať kameru. kameru. Teraz dávam slovo pánovi Drúcasovi. To, to say... Ďakujem pekne. Nemusím nič povedať k prezentácii z minulého týždňa, ale z procesných dôvodov chcem eh, um, povedať eh, k tomu, čo ste povedali na začiatku, že máme posudzovať každú správu samostatne, tak to je určite správny prístup, ale dovolte mi povedať, že z dvoch dôvodov by to mohlo byť praktickejšie, aby sme opäť mali diskusiu o oboch správach spoločne v prvom rade, pretože vždy chceme mm, to spomínať, to zdôrazňovať, že to je balíkový prístup a po druhé, Opäť e, to vnímam reálne, že väčšina zo záujmu sa bude týkať všeobecného naredenia, takže možno viac času bude k dispozícii na diskusiu o tom naredení a po tretie dovolte mi povedať niečo osobne. Nechcem nikoho uraziť, no keď sa pozriem po miestnosti, nevidím tu veľa kolegov, ktorí by mohli vystúpiť a Ehm, chcem povedať, že dali sme k dispozícii na požiadavku kolegov veľmi správnu požiadavku druhú skôdzu, aby sme prediskutovali balík o ochrane údajov a dúfam, že viac kolegov ehm, sa ešte príde v tom čase dostaviť a chcem povedať o tomto návrhu. Medzi tým som to prebral s Janom Albrichtom, že možno kolegovia, keď ehm, vystúpia, budú môcť vystúpiť k obom správam, ak budú chcieť you. Uh, Mrs. Zipper. Ďakujem, pani Zipper. Ďakujem. Keďže Obrecht teraz nemal slovo, tak sa sústredím na tú smernicu. Chcem zdôrazniť, eh, čo pán Drucas eh, krátko povedal. Pri poslednej schôdzu sme mali eh, borlivú debatu o tom, že nebol mnoho času na diskusiu a chcem povedať, že e, všetky rôzne ťažkosti, ktoré s tým boli spojené, viedli k tomu, že mnohí kolegovia dnešný deň e, využili e, na vyčerpajúcu debatu. A samozrejme je to správne a podporujem, že e, my oba tieto dokumenty aj nariadenia aj smernicu budeme preberať v balíku, teda aj zároveň to v jeden čas e, uzavrieme, pretože je tam veľa súvislostí medzi týmito textami, no napriek tomu si myslím, že je dôležité, aby sme práve o tej diskusie ešte raz uh, rozsiahlo diskutovali, pretože e, vo vnímaní verejnosti je naredenie v popredí a smerica za tým trošku zaostáva, hoci si myslím, že pri všetkom význame toho naredenia tá smerica je rovnako dôležitá, pretože e, sa e, to bude raz týkať otázov, ako tam, ako sú chránené moje údaje a ako mám postupovať v styku s úradmi a orgánmi spravodlivosťou a preto si myslím, že tu ide o tú cenu. že za cenu, aby sa to e, naraz e, spoločne prebralo, e, pri smernici sa to trošku zanedbáva a ja chcem, aby sa pri oboch týchto dokumentoch e, rovnaké stanovisko presadzovalo. Keďže je tu pomerne malo kolegov, chcem e, povedať, e, že asi nebudeme mať na to dostatočne vhodný čas a pri smernici je dôležité zadefinovať, že aké údaje sa musia chrániť, aby sme jasne povedali, že my všeobecne tieto údaje v trestnom konaní aj v vyšetrovaní osobitne musíme chrániť, pretože poprvé, často je tomu tak, že konanie, ktoré začne na národnej úrovni, potom neskôr predsa e, obsahuje cezhraničné hľadiska a je tu prirodzená otázka, že do akého rozsahu potom ešte následe majú byť e, tie údaje ukladané, aby potom e, bolo možné vyšetrovanie v prípade cezhraničného konania. Takže myslím, že to je dôležité, aby sme upravili vyššie štandardy. No myslím, že v tomto e, zmysle sa e, trestné vyšetrovanie e, negatívne stavia k tomu, pretože trestní vyšetrovateľia majú zaujímavé to, aby neboli isté údaje predmetom ochrany, ale práve tieto osobné údaje, na ktoré mám právo, aby som vedela, že kde som obvinená alebo trestne stíhaná v akej súdnej právomoci a na to e, majú aj dotknuté osoby, aj e, trestní vyšetrovateľi a osobitne zaujímavé, aby tieto údaje neboli verejné a aby e, tu bol vysoko chránený prístup k týmto údajom a preto sa musím zobrať otázkou zaobchádzania s dôkazovým materiálom a ako sa tento zabezpečuje a s tou otázkou sa musím zaoberať a dúfam, že pri najbližšej príležitosti alebo na neskôr pri diskusii o pozmeňujúcich návrhoch tieto aspekty mm, budú predmetom aspoň rovnaké našej pozornosti ako všetky ďalšie dôležité otázky, ktoré v naredení hrajú úlohu. Ďakujem, pani Zipper, pán foss. Äh, Ďakujem. Aj keď som teraz e, nedostal e, tie úvodné vyhlásenia, zistil som, že sa to e, moc neliší od toho, čo sme počuli naposledy. Chcel by som začať so smernicou. Najprv musíme povedať, e, že v oblasti smernice tu chceme právnu istotu aj dôveru v e, vzťah e, medzi spracovaním údajom a tí, ktorí sú zodpovední a tí, ktorí vedú trestné stíhanie a orgánov činných v trestnom konaní. A my ako Európsky parlament máme osobitný záujem na tom, aby ochrana údajov súkromia e, osôb e, e, bola tiež zakotvená v predpisoch samotného štátu pri vyšetrovaní. A aj čo sa týka trestného stíhania a výkonu trestu, tieto predpisy musia byť prispôsobené v jednotlivých štátoch a vychádza to práve zo štátneho monopolu a v oblasti ochrany údajov tento musí zaručiť e, údaje proti e, rizikám a pri výkone trestu e, musia úlohy štátu byť celkovo prispôsobené, aby sa tiež zaručilo, že tieto úlohy v záujme všetkých občanov tieto budú môcť efektívne vnímať. A k tomu chcem ešte opäť zopakovať, že práve pri policajnej a justičnej spolupráci do toho vstupe právna tradícia Českých štátov e ktorá sa storočia úplne rozdielne rozvíja, vyvíja. A je tu aj v oblasti e, ktorá vedla k tomu, že prostredníctvom európskych predpisov sa len mm, opatrne a krok po kroku e, menia tie národné právne praxe a preto si myslím, že e, oblasť pôsobnosti článku 16, e, kde je spolupráca EÚ v oblasti európskej ochrany údajov ešte nebola vysvetlená rozhodnutím Najvyššieho súdu a preto to vedie k právnej neistote, ktorá podľa mňa by sa mala vyriešiť pragmatizmom a preto je tu e, táto odbočka od e, vnútroštátnej ochrany údajov v smernici podľa článku 6.2 a ktorá sa odvoláva na pôsobnosť Európskej únie v tejto téme ale k tomu eh, vnútroštátne spracovanie údajov ako také v policajnej oblasti podľa článku 87 dohody nemá byť eh, predmetom a cieľom je, aby bola ochrana údajov, ktorá funguje prerezová, ktorá platí aj v oblastiach, kde eh, nie je upravená výlučná pôsobnosť EÚ, aby sa týmto nemohol narušiť eh, princíp subsidiarity. Preto za moju frakciu chcem povedať, že ja som za to, aby sme v tejto smernici stanovili minimálne štandardy a otázky prípadov, kedy ide len o cezhraničné konanie alebo len o vnútroštátnu ochranu údajov táto je podľa mňa úplne e, zastarala a či to máme urobiť tak, či onak e, stanovujeme minimálne štandardy a preto tieto balóny chceme zachovať v e, základnom práve a myslím, že sa to aj dobre podarilo spravodajcovi a na druhej strane sa Musíme zamerať na to, aby zásady transparentnosti a kontroly boli príslušne zakotvené v tejto oblasti, ale tieto nesú byť e, proti e, účelom e, vyšetrovania a trestného konania. Preto, keď na jednej strane máme monopol štátu, zaručiť poriadok a bezpečnosť aj fyzickú integritu, na druhej strane zaručiť právo na ochranu údajov. Ja si myslím, že v tej smernici musíme na to prispôsobiť rôzne veci. A v kapitole 1 to v obrane proti e, rizikám musíme umožniť členským štátom, aby prekračovali ten minimálny štandard, aby tá smernica nebola potom cieľom harmonizácie, ale aby stanovala minimálne štandardy v tejto oblasti a ako sme už povedali, rozsah pôsobnosti má platiť aj na orgány štátne, aj na Európsku úniu. Kapitole 2 sú tie hlavné odseky, ktoré musia byť prispôsobené na naredenie a to odseky týkajúce sa spracovania údajov, tam na tom sa zhodneme. Článok 5, e, tu sa musíme zamerať na to, aby byrokracia a nákladová záťaž, ktorá je v tom obsiahnutá, E, chyba tu e, však hodnotenie dopadov a e, cieľom spracovania údajov, cieľ spracovania údajov neprotirečí právu na ochranu údajov a preto treba tú účelovú viazanosť k údajom z iných členských štátov rozšíriť v článku 13 a v kapitole 3 máme k nutnosti jednotlivých eh, dotknutých eh, orgánov musíme zbrať ohľad na ozajstný dopyt po tieto informácie a potom musíme to obmedziť eh, na prípady podľa článku 12. Teda v jednotlivých prípadoch sa to musí na danej strane preukázať a týmto dosiahnuť rovnáhu a tým pádom um, práve na ochranu údajov by boli posilnené. Právo na informácie v čase získania údajov um, bez uh, toho, aby existoval dopyt, je uh, toto obmedzené na vnútroštátne opravy a myslím si, že toto by sa v texte malo prepracovať. V kapitole 4 poviem to kratšie, lebo chcem povedať niečo aj k naredeniu. Článok 23 s dokumentáciou v súvislosti s článkom 10 rámcového rozhodnutia z roku 2008. Treba to vnímať v tejto súvislosti, že tu niečo trestáme podľa článku 22 rámcového rozhodnutia. Aj tento musí byť prispôsobený a s delegovanými a vykonáciami aktmi sme už aj v oblasti nariadenia ochrane údajov učinili zadosť, zadosť aby um, tento unik kompetencie bol obmedzený. To je pár bodov, čo som chcel povedať. Mám ešte ďalšie a tie potom vyjadrím pri ďalšej príležitosti. Takže toľko bolo k smernici. Vy... Ďakujem, pán Fos. Teraz pán Enču žiadal slovo. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru faptul că... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegovia, ktorí hovorili predo mnou, sa v podstate vysporiadali so všetkými vecami, s ktorými som sa chcel zabrať i ja teraz iba k jednej veci. Fakt, že technologický progres eh, je, aký je, oveľa viac osobných údajov je už uložených, ale netreba ich vôbec ukladať. Takýto druh ukladania údajov by mal byť obmedzený a k tomu možno zaujať dva prístupy. Predovšetkým treba zvýšiť informovanosť medzi občanmi, o fakte, že informácie o nich sa ukladajú a že preto by mali byť obozretnejší. A po druhé, mali by sme zvýšiť úrovni zodpovednosti v rámci inštitucionálneho rámca pre ochranu údajov, aby boli možné kontroly takýchto dát a to nie je možné dosiahnuť bez týchto právnych nástrojov. Takisto si myslím, že potrebujeme opatrenia v oboch textoch, ktoré zakotvia to, že využívanie a ukladanie osobných údajov nebude čím si, čo sa dá urobiť hocikedy, ale iba v prípadoch, keď na to bude keď to bude potrebné a keď to bude aj odôvodnené, takáto potreba. Kvantita osobných údajov, ktoré sa ukladajú a využívajú, musí byť obmedzená na nutné minimum. A tu hovorím o používaní úradmi, podnikmi alebo súkromnými osobami. Treba vyjasniť, že osobné údaje by nemali byť ukladané, využívané alebo dokonca e, prevádzané na tretie strany bez toho, že to bude náležite e, povolené. Občania by mali byť vedomi si, čo to znamená pre osobné údaje, keď sú používané a ukladané. A mala by byť e, informačná kampaň, ktorá by mala byť zorganizovaná na tieto účely. Celý reťazec využívania informácií a údajov Mm, takisto multiplikácia osobných údajov. Tento reťazec musí byť jasný, ako sa bude nakladať s týmito údajmi e, a to v tom bode, ktorý zhromažďuje údaje. Treba tam náležité kontroly, overovania v čase zbierania údajov, zhromažďovania údajov a to tie údaje, ktoré využívajú osobné údaje, tie musia byť zodpovedné a kontrolovať tieto veci. Dva návrhy, tieto dva návrhy, ktoré máme pred sebou, sú e, pokrokom ešte stále je tu však priestor na ďalšie zlepšenie a v rámci pozmeňujúcich návrhov hu, hu, dúfam, budeme môcť, budeme môcť nastaviť takéto zlepšenie. Ďakujem. Aj ja chcem najprv podať krátku poznámku, že viem si predstaviť, že mm, aj počasie prispelo k tomu, že ľudia nepricestovali. Ja som sám prišiel neskoro a to nebolo pod mojou kontrolou, no napriek tomu je podľa mňa dobré, aby sme využili túto možnosť eh, na rozpravu a chcem najprv zaviesť stanovisko k smernici. To ešte preberieme spoločne v rámci bodu programu. Pri smernici mám dojem, že ako Európsky parlament sme nedostali to, čo sme na začiatku chceli. Teda, že sme chceli dosiahnuť v zásade jednotné úpravu o ochrane údajov a to na, v rámci tretieho piliera policajnej justičnej spolupráce sú tie predpisy o ochrane údajov stále veľmi rôzne a k otázke týchto rôznych e, predpisov policajnej justičnej spolupráci je to stále ešte otvorené a tiež e, sme to už kritizovali, že sú tam stále tie veci otvorené a aj tajná služba a úrad na ochranu ústavy je z toho vyňatá, pretože im to není daná príslušná pôsobnosť. E, tu si myslím, že treba zachovať jednotné predpisy. Napríklad, keď si pozrieme e, zmluvu z Prun alebo v tejto oblasti spoluprácu v Evropole, kde už existuje výmena údajov, že tu potrebujeme spoločné Pravidlá a tu na, e, vešti základných štandardov na európskej úrovni, e, kde sa rozberá, že kto ako teraz s kým spolupracuje v Európskej únie aj v európskom systéme databázy cestujúcich v leteckej e, doprave e, a čísla pasažiera. Všetky informácie, ktoré sú k dispozícii v policajných a justičných orgánoch. môžeme mm, brať do úvahy v cezhraničnej výmene a e, nemôžeme ich e, rozdeliť a preto toto sieťovanie má pokračovať a spoluprácu justičných e, orgánov v Európe chceme ďalej pokračovať, ale zásadná požiadavka je, aby sme tu mali spoločný štandard. My sme teraz vo veľmi citlivom citlivej právnej oblasti, kde isté predpisy stále sú ešte rôzne a preto si myslím, že je správne, aby sme pracovali len s minimálnymi štandardmi, ale tieto potom nebudú len ľubovoľne umožňovať e, úpravy v členských štátoch, pretože chceme spolupracovať a orgány zasvietovať a preto musíme mm, silnejšie záruky a štandardy základného práva harmonizovať a my nechceme, aby na európskej úrovni to bolo oddelené od národných orgánov, aby sme tu zriadovali nejaké centrálne agentúry a nové informačné systémy, ale my chceme národné orgány zosieťovať, čo sa týka justičnej a, a policajnej spolupráce. Ale kto chce robiť takéto zosieťovanie, musí tiež jasne povedať, že tie pravidlá ešte musia byť silnejšie zjednotené a preto ešte e, vidím v tejto smernici silnejšiu požiadavku na konkretizáciu a v tej smernici vidím ešte mm, veľa priestoru e, na naplnenie a realizáciu v členských štátoch a preto to je otázka, že ktoré základné práva patria do oblasti právnej ochrany, ale aj napríklad v oblasti e, dĺžky ukladania údajov v orgánoch a ďalšie otázky, ktoré stále máme na stole, ako napríklad údaje o PNR alebo e, údaje e, ukladané predbežne. Tu na ešte musíme urobiť nejaké rozhodnutie, a jeden bod, ktorý je osobitne dôležitý, je profilovanie a spájanie rôznych e, datových množín údajov sú dnes bežnou praxou všade, kde e, ide o spracovanie osobných údajov a myslím si, že na to potrebujeme konkrétne údaje a ja chcem, aby sme sa tu orientovali podľa odporúčaní Rady Európe, ako sme tomu urobili v našej formulácii a našich správach. To je zatiaľ všetko. Ďakujem, pán Albrecht. Dám slovo komisii. Chcete vystúpiť? Chcete niečo dodať? Thank you, President. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, za príležitosť prispieť k dnešnej rozprave. Radi by sme sa dnes zamerali na nariadenie. Samozrejme sme si preštudovali vynikajúcu správu a radi by sme poukázali na to, že výbor, kom, prepáčte, že Európska komisia bola vždy za nezávislosť Úradu pre ochranu údajov. Prepačte, prerušuje predsedajúca rečníka. Hovorí, že teraz hovoríme iba o smernici, až v ďalšom kroku budeme hovoriť o nariadení. Prepačte, ospravedlňuje sa zástupca komisie. Čo sa týka smernice, zatiaľ by som povedal k nej len toľko, že samozrejme Európska komisia navrhla smernicu v duchu toho, že sú špecifické detaily v členských štátoch EÚ. Sme si plne vedomí potreby, podobne ako pri nariadení, plne vedomí e, toho, že policajnú prácu a uplatňovanie zákona v praxi je čím si na čo treba prihliadať, ale že praktické napredovanie celoeurópskej siete a stav výmeny, informačnej výmeny dnes sú otázky e, napríklad doberanie odtlačkov prstov. V členskom štáte, ak sú odtlačky, e, v databáze, tak potom je možné akýkoľvek členský štát EÚ, aby požiadal a dostane sa k, týmito, k týmto otlačkom. Takže takéto sieťové výmeny informácií a dát je treba doplniť dobrými spoločnými pravidlami, ktoré ešte zvýšia úroveň ochrany v porovnaní s rámcovým rozhodnutím a v skutku budú ovplyvňovať aj domáce postupy a spracovania, napríklad spracovania otlačkov prstov. Ako vidím, Zdá sa, že sa v zásade zhodneme, že také jadro alebo spoločný menovateľ e, zhody existuje. Je to pojem minimálne štandardy v rámci smernici. Myslím si, že je to aj koreň. Je to, prepačte, cesta, ktorou sa chcú vydať aj mnohé členské štáty, je to jasné na rade. A komisia nebude mať problém postupovať tým istým smerom, aby tieto minimálne štandardy boli dostatočne dobre nastavené, aby slúžili svojmu účelu a to ochrane základných ľudských práv v veku, keď sa v zvyšenej miere vymeniajú dáta sieťami. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Slovo teraz dostane na konci rozpravy. Dostanete na konci rozpravy o nariadení. E, vážený pán Drovca, prosím vás, mohli by ste urobiť záver? Ja to po nemecky krátko zopakujem pretože väčšina pripomienok bola po nemecky. Krátko k tomu obsahu nebudem sa vyjadrovať všetky tie body, ktoré odneli. Myslím, že sú veľmi správne a my ešte budeme mať príležitosť v konaní k pozmeňujúcim návrhom eh, ešte hovoriť eh, o tom raz a myslím, že všetko, čo tu kolegovia spomenuli, stane sa v duchu toho, čo vidíme k záverečnej správe a ja som za to, aby sme takto postupovali a aj k e, návrhom Oxa Foxa. Myslím si, že to sa až tak veľmi nerozlišujú naše názory. Ospoňte k tomu, čo povedal Axel Fox, e, aj tento konflikt veci e, o tom, ako, e, tu smeric, ako s touto smericou sa snažíme e, osobné údaje posilniť a na druhej strane nepotlačiť ochranu proti rizikám. Myslím si, že to je osvetľ dôležité, čo sa týka stretu zájmov a treba to zabezpečiť väčšiu transparentnosť a väčšia transparentnosť však môže viesť e, k možnej neúčinnosti pri trestnom e, stíhaní a ja si myslím, že Vyššia ochrana osobných údajov však musí byť jedinou cestou. E, otázka, že aké ciele má naplňať tie, tá smernica, že či to má byť harmonizácia, alebo či to má byť stanovenie minimálnych štandardov a či máme hovoriť o minimálnych standardoch e, a ja si myslím, že tu komisii môžem povedať, že keď hovoríme o minimálnych standardoch, tak e, treba, aby išlo vysoké minimálne štandardy. Ďalším otázkom som realista všetky tie argumenty, ktoré povedal Axel Fox o právnych tradíciách v členských štátoch EÚ, že tieto by sme mali len krok po kroku meniť. Všetky tieto veci dobre viem. A ako bolo povedané, som realista a potom v konečnom dôsledku, keď ide o to, aby sme s radou diskutovali s členskými štátmi, ak chceme mať e, konečný výsledok, tak je nutné, aby sme e, našli rovnováhu. E, to mi úplne jasné. Na druhej strane však chcem zvrazniť, že práve my v Európskom parlamente máme správne si čas a chvíľu pre budúcnosť EÚ a tu som presvedčený o tom, že keď chcem vidieť e, ďalšiu integráciu v EU, musíme sa odvážiť, aby sme to otvorili v agendách a spisoch bývalého tretia piliera, e, tam by sme mohli prejaviť odvahu a e, potom by eventuálne cieľom e, smernice mal byť stanovenie minimálnych štandardov, ale že e, eventuálne má nakoniec viesť k harmonizácii. Ďakujem, e, je to úžasné, ako dobre po nemecky hovoríte a teraz. A teraz budeme hovoriť o nariadení o ochrane údajov. Povedala som predtým niečo k smernici a to isté platí aj tu. Lehota na predkladania pozmeňujúcich návrhov je 27. február a teraz dostane slovo pán Albrecht, spravodajca. Ďakujem, pani predsednička. Podobne ako pri rozprave o smernici, aj mm, tu chcem v súvislosti s tým, čo sme povedali v prvej rozprave vyjadriť, že čo je naše východisko, keď hovoríme o tejto reforme a o tom naredení, aký um, bol zámer, zámer, ktorý tu sledujeme a čo my sme ako Európsky parlament viackrát vyžadali v našich správach alebo v uznesení z júla 2011 aby sme zo skúseností z posledných 15 rokoch so starou smernicou sa poučili a to v tom zmysle, že ehm, naplňanie ehm, práva na ochranu osobných údajov v členských štátoch vedie k tomu, že e, nie e, je zaručená e, ochrana základných práv v rovnakej miere v členských štátoch EU, A to vedie aj k tomu, že na druhej strane existuje značná právna neistota a to na strane tých, ktorí sú dotknutí spracovaním osobných údajov, aj e, tí, ktorí to vykonávajú, teda tie podniky, ktoré osobitne tu robia spracovanie údajov. A máme to ďalej a títo to majú ďalej robiť na zjednodušenom základe, teda aby existovala právna istota aby e, rovnaký predpis e, platil vo všetkých štátoch, aby nebol 27 rôznych predpisov a toto je e, koncepcia, ktorá už nebola dosiahnutelná harmonizáciou tých existujúcich predpisov a myslíme si, že tu je oblasť, ktorá v zásade v každá oblasť je už dnes cezhraničná. V 90. rokoch internet nebol masové médium a dnes je uh, situácia, kedy všetci sú neustále zosieťovaní a pripojení a preto i sú podnikatelia aj orgány, pre ktoré to platí a preto je dôležité povedať na začiatku, že ide o to, aby sme najprv dosiahli silnejšiu harmonizáciu a to vedie k rôznym výzvom, pretože tu máme rôzne výklada, rôzne kultúry ochrany údajov, ktoré vedú ku kompromisom. Keď mám povedať príklad, čo sa týka toho e, spolnomocnenca pre ochranu údajov a keď sa pýtame, že čo chcem dosiahnuť, ako to chcem dosiahnuť, tak vždy na to treba veľ, veľkú diskusiu a tiež veľa pripravenosti na kompromis na oboch stranách a preto si myslím, že je osobitne dôležité na našej strane, aby sme jasne vyjadrili, že Nechceme e, tu určiť niečo úplne nové, ale potrebujeme to, čo sa 25 rokov vyvíjalo v práve a v judikatúre v členských štátoch aj medzinárodne. My tu máme medzinárodnú koncepciu Rady Európy, ktorá hovorí o dôležitej úlohe Rady Európy pri ochrane osobných údajov v Európe a keď e, tento princíp e, vidíme z hľadiska definície a princípu smernice, tak tu máme presne tie smernice, ktoré dnes treba upresniť, pretože nakoniec pre každého to musí byť e, použiteľné a to je veľké taká výzva, kde ja si želám, aby to všetci mali na zreteli, keď navrhujeme túto zmenu. Chcem to ešte raz e, zdôrazniť komisii v mnohých e, častiach, kde sme to v tom uznesení z júla 2012 požiadali. Máme tu príliš veľa úvodných ustanovení v naredení, kde rôzne oblasti ešte raz výslovne popisujú a e, snažia sa e, zalatať všetky diery, ktoré treba zalatať a to je obrovská úloha. Chcem ešte raz e, konkrétne povedať, že u nás to bolo dôležité tú definíciu tak zostaviť, aby bolo jasné, že to, čo máme za posledné, posledný čas e, v judikatúre, aj v texte, že je tu istý referenčný dátum, na základe ktorého sa rozhoduje o tom, či toto, tieto pravidlá sa majú vôbec uplatniť na spracovanie konkrétnych údajov a potom, či sa to týka všetkých postihnutých e, občanov aj orgánov, pre nich je to veľmi dôležité, pretože podľa toho sa rozhoduje, že aké právne dôsledky z toho vyplývajú. A potom prirodzene je tu tá veľká výzva o právach jednotlivcov a povinnostiach e, spracovateľov údajov, e, ktoré sa tak majú upraviť, aby boli jasné a účelné, aby princípe bolo jasne stanovené, že to sú konkrétne štandardy ochrany, ktoré chcem dosiahnuť a tieto sú potom odrazené zase v práve jednotlivca, hlavne na e, podanie informácií o údajoch a aj na vymazanie alebo opravu. A toto sú veci, ktoré sú dôležité a tieto sa potom e, opäť e, odražajú v povinnostiach podnikateľa alebo spracovateľa údajov, ktorí musia zaručiť e, tieto práva a zdokumentovanie a informovanie o tom, čo je naozaj nutné, aby tieto práva boli zaručené. To bola druhá vec, ktorú sme robili a e, to súvisí osobitne s tým, že sme obmedzili povinnosti informovať na to, že čo je dôležité pre postihnutých a že obmedzíme dokumentáciu na to, čo je nutné pre spracovateľa, aby dokázal dokázať, že príslušné pravidla dodržal. Toto nie je nejaká veľká veda, čo tu robíme, ale my sa snažíme upraviť e, tie existujúce pravidla tak, aby boli čo najistejšie. Veľká výzva je, že sa to veľmi e, horúco diskutuje v dotknutých oblastiach a je tu otázka jednotného kontaktného miesta a otázky, že kto je zodpovedný za uplatňovanie ochrany údajov, či je to splnomocnec pre ochranu údajov a kto v konfliktných eh, prípadoch bude mať eh, posledné slovo. Tu bolo jasne povedané, že my sa chceme držať eh, toho riešenia s jedným kontaktným miestom a každý má nejakého spolumocnica pre ochranu osobných údajov, ktorému je zverený a ktorý, na ktorého sa môže obracať s informáciami a s ktorým má príjmať opatrenia, ak niečo nie je správne a s ktorým má konkrétny jednotlivec e, komunikovať a na neho sa obracať. A ide o to, aby každý jednotlivec sa mohol mm, obratiť priamo na svojho poverenca pre ochranu údajov, aby riešenie tento bol sprostredkovať a aby v spolupráci s tým mm, poverencom pre ochranu osobných údajov mohol dospieť k riešeniu. Toto už dnes funguje a len vtedy, ak existuje konflikt, e, má rada pre ochranu údajov sa zaoberať touto témou a nakoniec v konečnom dôsledku prieť rozhodnutie, ktoré ten e, spolomocnenec pre ochranu osobných údajov má naplniť a v mm, najvyššom stupni v najvyššom odvolacom stupni e, má mať možnosť tento vynútiť si riešenie. Toto bola otázka e, zabezpečiť právnu ochranu a to sme si my všetci ako poslanci a ďalší želali, aby to nebola v poslednom v poslednej instancii Európska komisia, ktorá má opäť znovu e, byť schopná rozhodovať o rozhodnutí, ktoré už robil spolomocnenec pre ochranu údajov, ale keď už raz spolomocnenec vydá rozhodnutie, tak potom sú to sudcovia alebo zákondarca, ktorý má rozhodnúť o tom, či je e, nutné zmena práva alebo nie. Ehm, toto vidím dôsledne, pretože eh, je nezávislosť eh, spolomocnenca pre ochranu údajov zmluvne eh, zaručená a tu vidím istú dilemu, pretože na jednej strane je to jasné, že len zákonodárca môže upravovať právo a ehm, to sme chceli zabezpečiť aj v naredení a preto sme vymazali mnohé vykonovacie a delegované predpisy ale je jasné, že poverenec pre ochranu údajov e, má mať možnosť e, tieto predpisy aj vykladať. Podľa mňa to je najlepší spôsob, ako postupovať. Ešte budeme o tom diskutovať, no myslím, že je jasné, že my budeme zaručovať jednotno, jednotnú úpravu záruk. Pretože ide o to, aby sme e, zabezpečili právnu istotu a to so systémom a mm, mechanizmom, ktorý je dôsledný a ktorý e, zaručuje jednotné uplatňovanie. Je možné, že ešte budú predložené pozmeňujúce návrhy, ktoré to e, zlepšia. Budeme o tom ešte ďalej diskutovať a pokúsime sa potom túto zložitú vec predložiť e, tak, aby sa to dalo odhlasovať v apríli a to bude veľká výzva a chcem poprosiť kolegov, aby sa sústredili na tie časti, ktoré sú naozaj nutné a ktoré sú dôležité, pretože mnohé veci sme už e, predtým diskutovali, takže ak chcete predložiť pozornosť návrhy, tak prosím vás sa spojte so spravodajcom, pretože je to také zložité a určite tam bude veľa pozmeňujúcich návrhov a preto budeme mať rozsiahle hlasovanie a komunikácia je kľúčom k úspechu, pretože my chceme to všetko zastrešiť a dokončiť e, a to je asi koniec mojej práce. Ďakujem. pán Fos. Ďakujem a chcem e, rovno nadväzať na to, čo povedal Jan Filip Albrecht. Je pravda, že budeme naozaj ďalej rozprávať, aby sme to spoločne prebrali a je to, musí to byť pre nás tiež hlavný cieľ, aby to bolo jednotné uplatňovanie, jednotná realizácia. Potrebujeme rámec naredenia a poriadku pre celkovú ochranu DEVU, ktorý zaručí základné práva a musíme sa zasadiť o to, aby aj jednotlivé aby sme e, zabezpečili dostatočný priestor pre ochranu práv jednotlivcov a keď e, ochrana údajov bude extrémne upravená, keď e, tieto budú permanentne chránené, ale nebude to účelné, tak to nikomu nepomôže. Preto musíme tiež hovoriť o v súvislostiach účinkov jednotlivých nariadení občan chce, aby e, jeho súkromie údaje boli chránené, ale zároveň chce aj byť e, schopný reagovať na ponuky, ktoré sú k dispozícii na internete zdarma, keď e, by sme e, to moc e, dôsledne brali ochranu údajov, tak by nemohol e, jednotlivec e, tieto ponuky vnímať a prípadne by rôzne produkty e, sa tým predražili, takže by sme mu urobili medvediu službu. Takže tieto balóny, ktoré potrebujú aj v oblasti ochrany údajov pre svoje vlastné zábezpeky aj pre vlastné rozhodnutie. To nie je tak, ako si to ja predstavujem. Sloboda, sebeurčenie a vlastná zodpovednosť, to je vec, eh, podľa ktorej sa chceme orientovať a aj v bode mechanizmu konzistentnosti, čo Jan Filip Albrecht eh, vysvetlil, čo je dôležité, ako problémy v Európe eh, môžeme vyriešiť toto jedno kontaktné miesto je správne a dôležité a môže to viesť e, k spoločným výsledkom. A mne tu chýba istá náprava, keď to nájdeme len, keď to necháme len na tých ochrancov údajov, tak e, sa budú zobrať len jednotlivými prvkami, ale je to problém, že asi e, všetky základné prvky nebudú dostatočne vyvážené. Chcem tiež povedať, že nemôžeme nechať na druhých, aby za nás robili našu prácu. My sme európsky zákondarca a mali by sme sa v sporných prípadoch e, vedieť do toho zasadiť, pretože ináč e, tu máme hrozbu, že Um, ináč nedosiahneme rovnováhu. A toto je prístup, ktorý si zvolil Jan Filip Albrecht a tento je preto rozumný, ale podľa mňa ešte túto rovnováhu nedosiahol, ktorú ja ako zákonodárca by som hľadal v tejto oblasti. Musím sa tiež spýtať, e, ako ďaleko máme zaobchádzať s problémami um, priamého predaja. Tu by sme sa mali zobrať tým, aký to bude mať e, účinok, e, keď konkrétne veci upravíme. Je tu mnoho problémov, o ktorých by sme mali ešte hovoriť. Podľa mňa e, tento návrh spravodajcu ešte nie je dostatočne vyvážený a aj toto musíme ďalej premyslieť. Ďalšia vec, prečo to mnohí tak negatívne vidia, je mm, tzv. profiling, profilovanie. Máme tu definíciu, ktorá je veľmi e, zoširoka prijatá a máme tu definíciu, že čo chce alebo čo musí, aké údaje musí zaregistrovať zákazník, či je to prvý zákazník alebo mm, pravidelný zákazník. A ide o to, aby tu bola dostatočná definícia toho, mm, kedy sa robí tento profil, aby nemusel do toho ten e, podnikateľ zasahovať, teda aby táto definícia bola v tom upravená, aby sme vyriešili ten problém. Čo sa týka základných práv Myslím, že treba vnímať aj to, akú hranicu, aký limit použiť v prípadoch zneužívania, keď niekto každý mesiac bude žiadať o informácie o jeho osobných údajoch e, a v takom prípade by to nebolo účelné, bolo by to mm, neprimerane časté a mali by sme si e, premyslieť aj e, spôsob, akým tomuto zabrániť. Pritom práve byť zabudnutý by sme sa mali snažiť o technologické riešenie a to všade tam. Už e, do veľkej miery to je uplatnené, ale mali by sme pamätať na to, že tu ide len o dobrovoľné dodatočne poskytnuté údaje o ktoré tu ide, a u tzv. oznámenia o porušení údajov, tu by sme mali to obmedziť na prípady, kedy niekto sa stiažuje na pozrenie z porušenia ochranných údajov a dôležité pri samoregulácii podnikov, čo sa týka spolnomocnenca pre ochranu údajov. V súvislosti s transparentnosťou a zodpovednosťou, ktorú spracovateľ údajov musí zabezpečiť, e, tento ju musí byť schopný preukázať a zdokumentovať. K tejto veci sa opäť budem musieť vrátiť a máme tu rôzne body keď ide o definíciu dáta, mm, subjektu dát, a formulácie, čo sa týka osobných údajov. A otázka je, či sme toto už dosiahli, to, čo je možné tu dosiahnuť. No Ja tu mám dojem, že síce bol prijatý správny prístup, ale že to nejde dosť ďaleko, aby sme tieto pseudonymované údaje dali k dispozícii podnikom primeraným spôsobom. Myslím, že toto je správne a dúfam, že ešte budeme mať príležitosť v rámci schôze s teňovými podrobne sa s tým v budúcnosti zaoberať. No, podľa mňa to ide o to, že tu nie je tá rovnováha, že potrebujeme aj občanovi o dualite, aby boli ochranené jeho záujmy a aby e, tieto mohli byť naplnené v technologickom svete, takže tieto veci ešte budeme musieť dopracovať. To. Hm. Ďakujem, pani Strauzipo. Ja, vielen Dank. Ich will uh, eingangs auf das zurückkommen, was Herr Albrecht ganz am Anfang gesagt hat. Predovšetkým by som chcela začať od úplného začiatku. Pôvodné organizácie... a myslím, že uh, sú tu mnoho aktuálne uh, veci, ktoré uh, komisii neboli zohľadené a sú tu tiež e, hráči, ktoré v verejnej debate sa snažia vyvolať dojem, ako keby tu boli úplne nové a nepotrebné silné nástroje a tie sú tu jednotliví hráči, ktorých e, máme dojem, že e, oni odborávajú tie štandardy ochrany rýchlo, aby potom v tej debate mohli argumentovať, že to, čo teraz prichádza, je úplne nové a aby sme sa to museli zobrať tým, že ako, za akou argumentáciou máme tú debatu ďalej ovplyvniť. Chcem sa vysloviť dvom, trom bodom, ktoré kolega Foss venoval, pretože tu mám vyslovene iný názor. Prirodzene eh, mnohí používajú práve v elektronických médiách eh, ponuky, ktoré sú mm, bezplatné, ale nie vždy bezpodnečne každý vie, za akú cenu to je nie e, isté, či e, pri e, ochrane údajov niečo zakrývam alebo nie. A poviem príklad, keď napríklad si pravidelne objednávam knihy alebo zeleninu na internete, tak to nie je tajomstvo, ale je to moja súkromná vec a ja osobne nechcem, aby možno tieto informácie boli postupné ďalším trom firmám alebo mm, aby um, boli uh, k dispozícii vo verejných kanáloch. A iní občania e, k tomu ináč prístupu povedia, že podľa mňa to je dobré, že tieto údaje sa postupujú ďalej, lebo potom dostaneme aj ďalšie ponuky, ale toto rozhodnutie musíme nechať občanovi. Nemôžeme hovoriť e, o tom, že občan je slobodný a on si má rozhodnúť a potom e, mu pripraviť predpis, podľa ktorého mu povieme, že tým je viazaný a nemôže o tom rozhodnúť keď my si myslíme, že e, musí byť výslovný súhlas pre e, každý jednotlivý účel využitia údajov od občana a e, to musí platiť aj pre prípady, keby v rámci jedného podniku sa to postupuje z oddelenia, ktoré mm, predáva knihy na oddelenie, ktoré predáva zájazdy. Aj vtedy musí to byť predmetom súhlasu. A prípadoch, kedy e, určité údaje alebo služby nie sú bezplatné, to nemusím vždy ako občan rozpoznať. Mali sme podobný prípad, keď išlo otázku e, bezplatného stiahovania filmov a kníh a často boli tieto aj nelegálne. A preto je dobre, keď ľudia dostávajú ponuky, kde e, za um, nízky poplatok dostávajú služby, čo je stále ešte výhodnejšie ako v analogom svete a e, za um, týchto podmienok musím um, dať e, na vedomie občanmi, aké sú náklady a poplatky za tieto služby. Za tieto platí dátomy a nie povedzme priamo cenou a musí byť občan schopný sa rozhodnúť, že to nechce a že radšej za to zaplatí mesačný paušál. Tiež je veľa mm, prípadov priamého predaja, kde mm, mnohé navždy povedia, že ak by k tomu museli e, každý občan e, vyslovne súhlasiť, tak potom by som skrachoval to nie je pravda, keď napríklad pôjdem ku Krajčerovej, poviem, že každý mesiac e, si dám e, robiť e, kostým, tak chcem, aby sa ma pýtali, či tento Krajčír môže odozvať moje údaje aj výrobcovi zimných záhrad, aby mi tento mohol poslať svoje letáky. A nechce, aby sa to robilo e, len na základe toho, že ten kraj si myslí, že mám o to záujem a ak áno, tak potom z toho radosť z a keď nie, tak potom je to e, zbytočné pre toho výrobcu zimných záhrad. Je prirodzené, že to právo na informovanie sa musí byť často obmedzené, aby niekto z nudy alebo zo zábavy sa trikrát e, mesačne ne informoval o tom, že či niekto o ňom nezbieral informácie. Takže keď si na to pozriem v praxi, keď niekto sa vôbec e, zistuje, že o, či o nich sú zbierané údaje, tak títo ľudia sú v jasnej menšine a myslím, že to nebude problém e, upraviť obmedzenie a problém je s tým, že keď e, príliš veľa informácií, veľa občanov zistuje a nemusíme preto um, budovať prekážky pre občanov pri zisťovaní týchto informácií, ale skôr je tu teraz otázka možnosti odmietnúť, že ako občan nechcem, aby od istej doby nejaký spracovateľ mohol používať eh, moje údaje. Keď to chcem robiť, tak dnes ťažko um, nájdem niekoho, koho uh, môžem kontaktovať e, a usloviť v tejto veci. Napríklad môžem si elektronicky niečo objednať, ale keď to chcem vrátiť, tak musím už poslať e, poštovú kartu. Takže to ide o to, aby sme zabezpečili jednotnosť a jasnosť tom, čo je umožnené a čo neumožnené a čo je čo má byť predmetom rozhodnutia občanov a preto si myslím, že je pre všetkých zúčastnených dobré, aby sa dopracovali k tomu, čo bolo aj účelom toho nového textu, aby ochrana údajov bola stanovená na širokej spoločnom základe, aby v budúcnosti si e, podniky nehľadali také miesto, kde sú tie kontroly najslabšie, ale aby znali spoločné predpisy, ktoré budú platiť všade a preto sa pozitívne teším na všetky diskusie a mali by sme kriticky pristupovať k ochrane údajov, ale mali by sme sa nemali e, nechať odradiť od tých, e, ktorí e, hlásia neúspech tohto celého. Thank you very much, um, Chairman. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, že e, môj hlas nie je najideálnejší. Chcela by som sa vyjadriť iba k jednej konkrétnej téme, pretože e, akademická sféra bola veľmi znepokojená, keď si uvedomila, že článok 9 e, a články 18 až 83, keď spravodajca k ním navrhol pozmenujúce návrhy a ako som povedala, boli priamo e, vydesení možnosťou, že by sa oklieštil akademický výskum pretože by sa poukázalo na nejaké náboženské názory, politické názory. Mohli sme za ostatné desaťročia vidieť takéto prípady, vojna v Iraku, e, únosy, mučenia, politické názory. Mm, by sa mohli stať predmetom komentárov a nežiaducich udalostí. A na to treba aplikovať zákon. Ja si myslím, že treba uznať, že na prvý pohľad sa tu zdá, že je dosiahnutý konsenzus, ale pozrime sa napríklad na 336, pozmeniaci návrh 336, kde, hovorí, kde sa hovorí, že citlivé údaje sa dajú spracovávať len za účelom výskumu a to bez súhlasu dotknutých subjektov. Predstavte si scenár, keď e, ten, ktorého osobné údaje sa spracovávajú, nemieni poskytnúť svoje názory, svoje politické názory do takéhoto výskumu, nechce, pretože by ho to mohlo napokon priviesť pred súd. Pre mňa nie je jasné, do akej miery opatrenia k slobode vyjadrenia, keď e, spravodajca v 3, v 4, 3 rozšíril výnimky z požiadaviek, keď sa hovorí, že výnimky by sa mali poskytnúť vtedy, keď sú nevyhnutné aby sa vybalansovala sloboda a sloboda, osobná sloboda a sloboda vyjadrenia podľa charty základných ľudských práv. To znie na prvý pohľad dobre, ale keď si pozrieme článok 83 alebo možno aj 80 k zdraviu, tam sa hovorí o zdraví, tak sa človek čuduje, ako výskumníci naozaj skutočný výskumník, ktorému ide o vec, alebo človek, ktorý sa nevenuje novinárčine, ale vede, hoci sa môžeme opýtať, kde končí novinárčina, začína veda. Ale takýto človek s úprimnými mm, názormi si musí uvedomiť, že niektorí ľudia si nemienia dať súhlas na výskum ich názorov, ak tieto názory môžu byť predmetom e, obvinenia. Ja si myslím, že k tomu treba e, niečo viac e, dopracovať a ak chce spravodajca oklieštiť akademické skúmania, akademický výskum, tak e, by sme to mali naformulovať trošku správnejšie, jemnejšie a neotvárať brány tomu, aby sa vo veľkej miere začali používať citlivé osobné údaje vo výskume. Neviem, či potom na, neskončíme tak, že dáme pomyselné vysacie zámky na výskum alebo na investigatívnu novinárčinu. To je verejná eh, aréna, ktorá má mať takéto prvky, ale možno, že je to v záujme všetkých nás ostatných, aby sa toto trošku vyjasnilo. Ja by som poprosila spravodajcu, aby, aby trošku navrhol, aby trochu na, mm, vyjasnil túto vec a navrhol ďalšie sa návrhy. Ďakujem a teraz sa obraciam na komisiu, hovorí predsedajúca. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi predovšetkým pripomenúť, že z hľadiska Európskej komisie e, Zasadnutie rady v Dubline minulý piatok bolo dobre. Boli tam dobré diskusie o troch dôležitých témach. Výnimky z domácnosti, administratívne sankcie a a právo byť zabudnutý Myslíme si, že v týchto troch veciach máme podporu v tom, čo sme navrhli. A samozrejme sme pripravení spolupracovať členskými štátmi a parlamentom na tom, aby sme sa dostali k, k konsenzu e, ohľadne právnej formy. Dovolte mi niekoľko slov k, k, k mechanizmu konzistentnosti a k poverencovi pre ochranu údajov. To je samozrejme základný prvok pri konzistencii. A takisto tu má to má istú inovatívnu hodnotu v porovnaní so smernicou. Takže nariadenie, pripomínam, bola to komisia, ktorá bola predvolaná pred Európsky súd, aby dokázala, že poverenec pre ochranu údajov má naozaj nezávislosť, takže určite nechceme, aby sa podrila nezávislosť národných poverencov pre ochranu údajov a ich inštitúcie, ale tieto inštitúcie Mm, sú definované jasnými slovami v zmluvách. Myslím si, že veľmi jasne to je definované. Všetky tieto úrady na ochranu údajov možno lepšie definované ako v iných podobných prípadoch. Komisia mieni pripomenúť, že mechanizmus kolegiálneho hodnotenia umožňuje, aby to, čo funguje veľmi dobre na národnej úrovni, napríklad v oblasti zákonov o konkurencieschopnosti alebo v oblasti o telekomunikačnej smernici alebo ehm, pristávacích časoch na letiskách. E, toto všetko, čo dobre funguje, by bez e, prv únijnej participácie vo všetkých týchto mechanizmoch, kedy komisia hrá úlohu, ktorú má hrať podľa zmluv, byť strážkyňou spoločných európskych záujmov. Tieto všetky mechanizmy takisto musia fungovať a z týchto dôvodov sme navrhli nový mechanizmus, ktorý neumožňuje komisii e, riadiť e, jednotlivé rozhodnutia nad úrovňou národných štátov v oblasti e, úradov pre ochranu údajov, ale ktorý umožňuje komisii hrať úlohu, ktorá sa E, zakotvila v zmluvách a ktorá umožňuje, aby všetky národné mechanizmy fungovali a komisia bude zastupovať len unijný celoeurópsky záujem a nastolí rovnováhu medzi základnými právami a spoločným trhom. Máme závažné pochybnosti, či to, čo sa tu navrhuje, má, e, je právne v poriadku, zdieľame názory spravodajcov a ďalších, ktorí sa vyjadrili, že by sme mali budovať na tom, čo už máme. A to znamená nie len budovať na tradíciách ochrany údajov, ale znamená to aj budovať na aký? na európskej legislatíve ako takej. To, čo tu máme, je zmluva, a po požiadavkách parlamentu táto zmluva v článku 290 a v článku 291 sa e, hovorí o delegovaných aktoch a implementujúcich aktoch, ktoré môže nastoliť Európska komisia po žiadosti parlamentu. Parlamentu hra úrohu a v pozmeňujúcich návrhoch sme videli, že parlament túto rolu hrať už nebude, ak pôjde o implementujúce akty a zároveň o záväzné akty v oblasti ochrany údajov. Boli by sme prekvapení, ak by parlament bol schopný zabezpečiť, že zastúpenie unijných za, za, záujmov v tomto mechanizme zostane, čo sa týka implementujúcich aktov. My neveríme, že by bolo možné v sekundárnej legislatíve ustanoviť e, takú ustanovizeň, e, taký orgán, ktorá by, taký orgán, ktorý by mohol vydávať záväzné právne normy. Mechanizmus môže vytvárať usmernenia, môže dať komisii možnosť v rámci istých hraníc po, po, dočasne e, zneschopniť jednotlivé rozhodnutia, ktoré sa nedajú uplatniť potom v praxi, ale inak všetko treba nechať na národné orgány. Prečo sme e, vložili do tohto mechanizmu možnosť pozastaviť niektoré veci preto, aby sme mali čas e, všetko úsprieť tak, aby únine záujmy mali tiež šancu. Budujeme na dobrých skúsenostiach s inými mechanizmami únijnej legislatívy, keď všetky členské štáty e, fungujú spolu s Európskou komisiou konzistentne. A tý, preto chceme ten prvok spoločných unijných záujmov, ktorý straží komisia, vložiť aj do tohto jedno e, individuálneho systému rozhodovania. A zároveň by som pripomenul, že v článku 6, 66 1b sa hovorí, že Rada pre ochranu údajov má možnosť sa vysporiadať s tým, že odporúčať najlepšie možné osvedčené praktiky národným orgánom, ale tieto musia vychádzať z povahy e, tohto orgánu a teda musia byť nezáväzné. Dovolte mi vyjadriť naše presvedčenie, že ak tento mechanizmus bude dobre fungovať, ak bude vychádzať z článku 29, pričom už pracovná skupina publikovala interpretáciu tohto článku, ak tento mechanizmus teda bude fungovať dobre, tak by asi nebolo, nebude asi veľa jednotlivých prípadov, v ktorých by musela rada rozhodovať. E, právna istota a jasnosť bude vytvorená ex ante, to znamená, predtým, než vôbec príde na pretras nejaký jednotlivý prípad. A zároveň, ak tento mechanizmus bude dobre fungovať, nebude takmer žiadna potreba pridávať nejaké delegované akty alebo implementujúce akty podľa článkov 290 a 291. Znamená to, že takýto mechanizmus nie je potrebný, nemusí byť zakotvený v nariadení, nepotrebujeme také e, právomoci pre komisiu, aby bola schopná s parlamentom a členskými štátmi fungovať tak, ako sa to e, predpokladá v zmluvách. Nie, toto by bol nesprávny predpoklad. My si myslíme, že pravdepodobnosť, že tento systém bude dobre fungovať, sa zvýši, ak všetci aktéry budú vedieť, že ak veci fungovať nebudú, napríklad keď e, jednotlivý orgán bude mať bude vydá nejasné pravidlá a nebudú záväzné tak potom bude možné ukotviť také právne normy, ktoré budú záväzné a ktoré budú vo forme delegovaných a implementujúcich aktov. Preto vás prosíme, aby ste e, jemnejšie vyladili s nami e, text v oblasti týchto právomocí delegovaných a implementujúcich s tým, že by sa o zásadných veciach e, rozhodovalo na úrovni zákonodarcu ako takého to, čo sa navrhuje teraz, by znamenalo, že, že konkretizácia je ponechaná orgánu, ktorý sa ani nepredpokladá, že by existoval v európskej legislatíve a ktorý potom ani nebude fungovať podľa zárok, ktorý vám, vám parlamentu dáva zmluva v článku 290-291. Takže dúfame, že môžeme s Európskym parlamentom naďalej spolupracovať, aby sme zabezpečili spoločné záujmy, záujmy, ktoré za- zastupuje Európska komisia a ktoré musia byť zakotvené aj v týchto prípadoch, aj v jednotlivých prí- prípadoch, aj v implementujúcich aktoch, ktoré bude komisia pripravovať. Ďakujem, pri predsedajúca. A teraz pán Albrecht, spravodajca na záver. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem kolegyne, kolegovia, ktorí ste sa zúčastnili. Ja myslím, že teraz nemá zmysel, keď e, sa budeme ešte raz vyjadrovať k jednotlivým bodom, budeme o tom ešte intenzívne diskutovať. A zatiaľ by som povedal pár všeobecných poznámok. Najprv, podľa mňa je to extrémne dôležité, že tom texte návrhu komisie pravdepodobne sa pozrieme ešte na detaily, pretože tu spravidlo je veľa myšlienok a ten mechanizmus e, konzistentnosti, ktorý navrhla komisia, ešte e, treba v jednotlivých bodoch premyslieť a ja by som požiadal o to, aby sme e, vzájomne tieto návrhy aj tu vo výbore medzi dotknutými si pozorne prečítali, pretože mnohé tie pripojenky, ktoré k tým návrhom boli vyslovené, v skutočnosti sú tam obsiahnuté. Niekedy ich e, nie je ľahké nájsť, niekedy ich treba vidieť v súvislosti s ďalšími návrhmi, toľko napríklad k dátumu a pseudonymizácii a je dôležité, aby sme mali rôzny prístup pri pseudonymizácii údajov, ale zároveň povedali, že sú to osobné údaje a preto jasne povedať e, v tom aj jednotlivom vyčlenovaní singling out, vždy tomu bolo tak, keď tie prostriedky, ktoré mám k dispozícii, vždy e, umožňujú osobnú identifikáciu, tak potom e, treba v osobných údajoch postupovať podľa takých pravidel, že pri využívaní pseudonymov nie je možné priama identifikácia osôb, to je dobré na pseudonymizácii, ale v mnohých prípadoch je možná identifikácia na základe e, rámcových e, ukazovateľov, ktoré takýto pseudonymizovaný profil charakterizujú a potom e, je možná identifikácia, a tu chcem povedať, že pseudonymizácia, a pseudonymizované údaje sú v zásade súčasťou osobných údajov, každom prípade, keď je osoba potom identifikovateľná a individualizovateľná. A pretože túto definíciu teraz robíme, tak je tu možnosť tieto nové vývoje, ktoré hlavne zažívame v online oblasti, ako napríklad technické štandardy, napríklad Dunotrek, teda nestopovať, ktoré si cez možnosti webového prehľadača nastavím, aby som podľa toho jasne povedal, či súhlasím alebo nesúhlasím so spracovaním údajov a myslím, že mali by sme si to premyslieť, mali by sme umožniť a zjednodušiť, aby ľudia dali svoj súhlas so spracovaním údajom a vlastné spracovanie údajov má byť stredobodom pozornosti, ale e, má nastať len, keď je tam informovaný súhlas a keď je to pravidlová nevýnimka a keď to prakticky v realite je dodržané, že e, s tými pravidlami súhlasí a keď nie, tak potom môžeme očakovať, že ten, ktorý Hm, dal tie práva. Potom je to oprávnený prípad e, udeliť výnimku a e, ja si myslím, že tu je jasné, o čo nám ide a chceme dosiahnuť, aby ľudia dali z vlastnej zodpovednosti súhlas a nie, aby stále vychádzali z toho, že to len makulatúra, nech si s ňou robia, čo chcú, pretože potom je určite nebude eh, posilnená dôvera s spracovaním údajov, ktorú chcem dosiahnuť. Pani Lotford už musela odísť, eh, ja napriek tomu ešte sa k tomu vyjadrím, pretože je to zaujímavé. Prirodzene osobitne dôležité sú ťažko formovateľné mm, predpisy o tom, ktoré spracovanie údajov sa robí v eh, akom záujme, osobitnom záujme výskumu. Mm, mali by sme eh, to upraviť tak, že eh, pri výskume ide výlučne o štatistické získavanie anonimných informácií, keď sa to robí s osobnými údajmi tak potom je tu osobitná nutnosť u citlivých údajov a myslím, že tie obavy, ktoré teraz pani Ladford e, ohlasila práve k slobode myslenia a ktoré sú dôležité v um, právnych skúsenostiach, sa týkajú toho, sa týkajú slobody myslenia, ktorá je ešte osobitne posilná v článku 81 a to je ešte nutné prepracovať e, a prirodzene aj s národnými zákonodarcami, ktorí musia upraviť e, slobodu myslenia a tu sme už predtým na európskej rovine o tom diskutovali a myslím si, že treba to silnejšie regulovať a e, zjednotiť sa tým, e, aké jednotlivé predpisy je nutné prijať a musíme to robiť paralelne a v oblasti správneho konania je pravda, že keď niečo je zákonne upravené, či už pre účely štatistiky alebo výskumu, tak potom táto zákonná úprava to musí umožňovať a nemá to byť predmetom ďalších podmienok alebo nemá to byť obmedzené tými ďalšími úpravami. A ja sa teším, keď budeme e, viesť o tom e, konkrétne ďalšie rozpravy v marci, keď budeme e, mať aj názory z ďalších výborov, ktoré sú pre nás e, dôležité a my e, budeme e, čo najviac dôverovať týmto údajom. Ďakujem, pán Albrecht. Ešte opakujem, že termín je 27. januára februára. A teraz ideme na posledný bod je to pracovný dokument, ktorý bol vypracovaný v rámci správy o situácii základných práv, normy a postupy v Maďarsku. E, pracovný dokument o mediálnej legislatíve v Maďarsku mm, predstavia ho e, dvaja autory, Rúj Tavareš, ktorý je spravodajcom, a pani Renate Weber. Najprv dám slovo pánovi e, Tavarešovi a potom pani Weberovej. Nech sa páči, pán Tavareš. Ďakujem. Vážená pani predsedníčka, minútku prestávka. Prosím všetkých, ktorí chcú odísť z tejto miestnosti, aby tak urobili v tichosti. One minute because it's difficult to listen. OK, thank you. Continue. Mm, ďakujem, nech sa páči. Thank you very, very much, Madam Ďakujem, pani predsedníčka. E, ďakujem, e, kolegovia, že ste prišli na túto výmenu názorov. Je to vlastne tretí dokument v rade e, tých dokumentov my vlastne doplňame naše uznesenie z februára minulého roku. A takisto pracujeme na správe, ktorá bola pridená tomuto e, výboru o demokracii, pluralizmu, základných právach a médiách v Maďarsku. Ako viete, e, my vychádzame z tých diskusí, ktoré sme tu viedli a my sme dosiahli konsenzus v politických skupinách tu v tomto výbore a tu v tejto inštitúcii, že našu prácu by sme mali viesť na faktickom základe, mali by sme vychádzať z faktov a e, malo by to byť vybavážené. Mali by sme dosiahnuť čo najväčší konsenzus, A Um, mali by sme zvážiť tie ústavné uh, zmeny, legislatívne zmeny, ktoré sa udiali v Maďarsku. A preto sme aj vypracovali tie dva prvé pracovné dokumenty. Prvý pracovný dokument sa týka otázky oddelenia právomoci, najmä ohľadom nezávislosti eh, súdnej, súdnictva ja som na tom spolupracovala s pánom Markom Engelom a ďalší dokument, základné práva a princípy a e, ten som vypracoval e, s našim predsedom výboru, s pánom Aguilarom a teraz e, tento, túto, tento tretí dokument som vypracoval s pani Renatou Weber, našou kolegyňou A čo skoro už vypracujeme štvrtý pracovný dokument o demokracii a presadzovaní práva. Takže takto postupne, krok po kroku, vyplňame ten horizont um, prác, ktorý si stanovil um, Európsky parlament na základe svojho uznesenia, ktorý prijal, ktoré prijal. Uh, vy ste dostali ten pracovný dokument a ja som tu, aby som si vypočul vaše otázky, vaše obavy, faktické otázky, ktoré by e, ste možno radi spomenuli, komentáre. Ja e, dám priestor pani Renate Weber, ktorá viedla tieto, viedla tieto analýzy, obsahy a snažili sme sa rozceliť naše obavy. Ja len v skratke uvediem tento dokument. Ako som už povedal, tento dokument je časťou istého pracovného pokroku. My sme nadvezali kontakty s maďarským parlamentom, s maďarskými úradmi, aj s inými inštitúciami, či už s európskymi alebo ne, neeurópskymi inštitúciami. A tie kontakty sú stále, sa stále vyvíjajú. Čiže my Eh, sme hovorili o um, v mediálnom zákone, ktorý bol schválený v roku 2010 a takisto aj v decembri 2010. Toto vlastne boli prvé zákony európskeho, pardon, maďarskej legislatívy, ktoré boli predmetom diskusí tu v parlamente a o, takisto aj predmetom uznesení, ktoré sa odhlasovali na plenárke. A myslím si, že je spravodlivé povedať, že tieto rezolúcie, tieto uznesenia vytvorili dialog s maďarskými úradmi ktoré viedli, e, tento, a táto diskusia viedla k istým výsledkom. Čiže tento pracovný dokument sa snaží mm, poskytnúť istý obraz a istý popis e, toho, ako sa táto diskusia stále vyvíja. Takže e, v úvode vlastne popisujeme jednotlivé zákony, ktoré nás zaujímajú, ktoré sa týkajú tejto témy. E, potom hovorím o prvom uznesení parlamentu, ďalej hodnotenie obse, Eh, hodnotenie Rady Európy, eh, ďalej ehm, výskumníci, z, da spomíname hodnotenie výskumníkov zo, zo Stredoeurópskej univerzity a takisto ehm, eh, sa snažíme odpovedať na niektoré obavy parlamentu a Maďarsko sa snažilo obmeniť tento zákon Išlo tu hlavne o zákon o hospodárskej, pardon, o konkurencieschopnosti. E, hovorilo sa tu aj o tituloch, o, v médiách. To všetko spadá pod tento zákon. A také väčšie obavy e, spomenula Rada Európy. Na Napríklad otázka nezávislosti denníkov, napríklad príliš široký, um, široké pokrytie požiadavok ohľadom registrácie a niektoré z nich boli e, pozmenené potom, čo boli spomenuté obavy Rady Európy. Tá registrácia bola povinná pre všetkých, či už to boli médiá na internete. Takže tieto odporúčania Rady Európy boli e, širšie ako tie, ktoré vyslovila komisia. No a ďalšia dôležitá vec, my sme dostali rozsudok e, z, z Maďarského ústavného súdu a to je rozsudok číslo 165 z roku 2011, ktorá mm, stanovila um, napríklad, ktorá stanovila niektoré ustanovenia um, a tento rozsudok to rozhodnutie ústavného súdu e, spôsobilo, že sa zákon, že sa legislatíva o, e, o médiách troška pozmenila. Takže my sme tu popísali aj naše výmeny názorov, dialog e, s maďarskými inštitúciami. E, to je vlastne prvá časť tohto pracovného dokumentu. A ďalej spomíname aj zmeny, ktoré e, medzičasom zaviedol maďarský parlament. No a potom druhá časť tohto dokumentu eh, od bodu 4 to sú vlastne naše obavy, otázky, týka sa to eh, požiadavok o registráciu, ďalej opatrenia, ktoré by mohli viesť k eh, zníženiu slobody médií alebo k zúženiu Ďalej obmedzenie slobodného rozširovania informácií a slobody médií a potom menovanie predsedu mediálnej rady. A teda na, a takisto aj um, Národnej organizácie pre komunikáciu a médiá, To je uh, procedúra vymenovania ktorá je príliš priama, bez nejakého verejného konkurzu alebo nejakého otvorenia celej procedúry, ktorá by mohla byť pod demokratickým pohľadom, dohľadom. Potom sa obávame aj o, ohľadom dĺžky toho funkčného obdobia, nahrádzania vymenovaných ľudí, Čiže mm, veľmi všeobecne povedané, to je vlastne e, pole pôsobnosti a obsah tohto pracovného, pracovného dokumentu. A samozrejme, ja by som teraz e, si rád vypočul vaše názory, teda po tom, čo pani Renata Weber prednesie svoje hodnotenie. Čiže chcem si vypočuť, či máte nejakú kritiku alebo pripomienku k tomuto dokumentu. A predtým, e, než zakončím, chcem poďakovať za pomoc sekretariátu Renate Weber a všetkým, ktorí pracovali na tomto dokumente. A som vám k dispozícii ohľadom vašich komentárov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pani Weber. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Ja nebudem opakovať to, čo povedal kolega Tavareš. Ja by som chcela vysloviť teraz pár všeobecných pripomienok. Keď diskutujeme o situácii, e, ktorá vládne v Maďarsku ohľadom slobody médií, tak je dôležité, aby sme si uvedomili, že to nemôžeme oddelovať od ostatných vecí, čo sa dejú v spoločnosti. Je dôležité stále mať na mysli a na zreteli celú maďarskú spoločnosť a vidieť túto tému slobody médií práve v tomto prostredí. Nemôžeme oddeliť túto tému od ostatných tém a od toho, čo sa e, deje v reformách iných, v iných častiach maďarskej správy a maďarskej spoločnosti. A preto ten právny text je práve tak dôležitý ako vnímanie tohto právneho textu a jeho výstup. A z tohto hľadiska je dôležité povedať, že ľudia, ktorí pracujú v mediálnej oblasti v Maďarsku sa necítia lepšie ako pred rokom. A nie sú presvedčení o tom, že ich novinársky život je teraz ľahší alebo že ich viac oceňujú. Ani necítia to, že sa ich podmienky zlepšili. Musím povedať, že podľa, po, počas tej návštevy v e, Budapešti, počas našej návštevy v Budapešti, sme sa stretli s ľuďmi, ktorí pracujú v tejto oblasti a len na ojedinelé výnimky, možno ktorí pracujú blízko s vládou, ktorí spolupracujú s vládou, tak väčšina týchto ľudí uh, sa vyjadrila, že ohľadom e, svojej slobody sú si nemoc istí alebo mm, necítia sa príliš bezpečne. Na mieste otázka, čo môže vláda urobiť, aby vyriešila túto situáciu alebo takéto vnímanie. A ja myslím, si myslím, že tá správna odpoveď by bola taká, že legislatíva a spra- vradnutie by malo prinášať čo najviac záruk, aby tí ľudia, ktorí pracujú v médiách, sa cítili byť chránení a aby vedeli, že ich sloboda je ochraňovaná, aby mohli vykonávať svoju prácu. Žiaľ, toto sa v Maďarsku ešte nedieje. Aj keď na základe požiadaviek zo strany Európskej komisie maďarská vláda urobila isté zmeny. Pravda je taká, že tie um, ustanovenia, ktoré zbudujú možno strach, uh, stále platia. A je tu stále možnosť nejakej administratívnej kontroly, ktorá sa môže odohrať rôznymi spôsobmi, napríklad zásahmi do um, tej filozofie alebo do tej politiky toho, ktorého denníka alebo periodika. Lebo keď sa pozriete na menovanie tých zodpovedných osôb, tak e, pochopíte, že e, tá kontrola vlády sa odtiaľ nedá vylúčiť. Um, nezávisle na tom, koľko dobrej vôle preukazuje vláda a tieto úrody hovoria, že nie, nebudú zasahovať, že budú konať nezávisle. Áno, ale potom si myslím, že by tam mala byť nejaká právna zabezpeka a ten postup menovania týchto zodpovedných osôb by sa mal zmeniť a toto nie je len môj názor, to už povedali nezávislí experti Rady Európy. Toto boli závery, ku ktorým dospeli zástupcovia obse. A e, moja otázka na Európsku komisiu je nasledovná. Čo robíte vy aby ste zabezpečili, že tieto odporúčania budú naozaj zavedené do praxi. Pretože z politického hľadiska práve tento parlament má prísť so správou a odhlasovať uznesenie, ale z praktického hľadiska je to na Európskej komisii, aby konala, pretože tá má na to vhodné páky na to, aby spolupracovala s maďarskou vládou na takýchto zmenách. Ako som už povedala, nechcem zachádzať do detailov, lebo niektoré už spomenul pán Tavareš, ale zaujímalo by ma, čo si myslia ostatní kolegovia, čo si myslia v súvislosti s týmto všeobecným pocitom, ktorý existuje eh, medzi maďarskými novinármi, teda tými, ktorí pracujú v tejto mediálnej profesii. Čiže obava toho, že sa do týchto vecí bude zamiešavať vláda. To teda bude do toho zasahovať vláda. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pani Gönc. Thank you very much. Uh, just... Ďakujem. Niekoľko slov. Myslím si, že to je vynikajúca správa, veľmi dobré posúdenie tejto veci v rámci e, právneho rámca slobody médií a pluralizmu v Maďarsku. Podrobne spracované, kedy boli zákony prijaté a kedy boli novelizované za toto obdobie, ktoré trvalo vyše dvoch rokov. Odkedy boli tieto zákony prijaté. Je to veľmi dobrý prehľad. Je tu e, súhrn e, kritik a zároveň obav, ktoré pretrvávajú. Čo mi tu chýbalo trošku, a to úzko súvisí s tým, čo povedala Renate, chýbal mi účinok e, legislatívy, mediálnej legislatívy. A keďže už uplynulo vyše dvoch rokov, Nede to len o právne prostredie, ktoré riešime v tejto chvíli, ale aj o dopad tejto legislatívy a ukazuje to viac menej jasne, prečo trváme na nezávislosti orgánu pre média. To je subjektívny pocit, ktorý spomínala Renata a to tiež e, má svoju váhu konsekvenciách, napríklad demonstrácie opozície, nahlasovanie, nenahlasovanie, aké je nahlasovanie e, nezodpovedajúce realite a podobne. Sú tu štúdie, klub rádio bol napríklad taký e, prípad, kedy dokonca došlo k súdnemu e, verdiktu a napriek tomuto rozsudku, kde sa hovorilo, že mm, klub rádio má dostať frekvenciu, ešte stále vysielajú na dočasnej frekvencii, ktorú im občas predlžujú. E, sú tu veľmi konkrétne príklady se autocenzúry. V správe spomínate e, spravodajskú agentúru MTI a riziko monopolizovania správ, ale to je viac než len riziko, pretože NTI poskytuje tieto správy zadarmo. Je to priamy, priamy e, dôvod krachu ostatných agentúr, ktoré pracovali za to, že správy, za správy sa platilo. Táto politika, ktorá viedla k pokriveniu celej, sche, celej oblasti, kde pracujú médiá, e, je jedna vec, ale ja by som rada hovorila o kontexte právneho rámca týchto správ vyplýva, že účinky e, legislatívy v oblasti médií sú zjavné. Myslím si, že máme dosť skúseností s takýmito konsekvenciami, s takýmito dopadmi a spolu s ostatnými správami, ktorých spravodajkyňou je Renata, a tie sa skôr týkajú o celoeurópskom pozadí a odporúčaniach, ako postupovať ďalej a zabezpečiť slobodu médií a pluralitu médií na európskej úrovni, nielen na úrovni únijnej a členských štátov EÚ. Myslím si, že by sme to mohli prepojiť s implementáciou legislatívy, s praxou, s tým, čo sa deje Bolo by to napomocné i pre nás na európskej úrovni, ktorý riešime otázku slobody médií a plurality médií. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem vám, predsedajúce, za slovo a ja by som chcel poďakovať predrečníčkám a pani Renate Weber eh, spolu s pánom Tavarešom za tento pracovný dokument. Viem, o čom toto všetko je a dokument číslo 3 nie je žiadnou výnimkou. Je to faktický prehľad situácie a keď tento výskum bol završený, treba povedať, čo sa kritizovalo a čo bolo predmetom, predmetom takých poznámok, ktoré nemali kritickú povahu. Myslím si, že máme pred sebou cenný text, k dispozícii ho máme a môžeme ho teraz zvažovať. Ja by som rád povedal zo pár slov o rámci, v ktorom fungujeme. Vieme, že Maďarsko má veľké zmeny v oblasti ústavnej a e, právnej, legislatívnej, že už to je tak celé roky. Vieme, že maďarské orgány pripustili, že pri týchto veľkých zmenách a tak, tak skoro až prevratných zmenách sa mnohé veci mm, neudiali úplne najsprávnejšie, na, nie, náležito a legislatíva v oblasti médií je len príkladom, do, je nad tým dohľad, Podobne ako pri iných inštitúciách sa aj tu v oblasti médií dohliada na to, ako legislatíva funguje v praxi. Vždy, keď e, my, nie až tak my, hoci boli aj uznesenia Európskeho parlamentu, skôr je to iniciatíva komisie. A takisto Rada Európy sa faktickými vyjadreniami pripojila. A vždy, keď takéto inštitúcie sa doposiaľ vyjadrili kriticky voči niečomu, čo e, v Maďarsku v zákonoch sa objavilo. E, maďarské orgány e, vždy sa snažili veci napraviť, dať ich na správnu mieru a ja si myslím, že sa takýto postup nezmení. Teraz niekoľko slov k obsahu. Mm, vidím keďže v týchto dokumentoch sa nič nové neprináša, iba sa tu sumarizuje to, čo sa už na iných fórach nahromadilo, zvyriešilo. Vidíme tu, že sloboda tlače nie je nárokom jednotlivca. Z hľadiska eh, Maďarskej ústavy to je skôr povinnosť štátu zabezpečovať slobodu médií. Ja, mi sa to zdá rozumné. To nie je sloboda tlače, ale sloboda vyjadrenia, ktorá je právom. A keď, sa, mm, keď riešime tlač, tak myslím si, že štát by mal mať možnosť vyhlásiť, že tlač v štáte je slobodná a konať podľa týchto zistení. Ako hovoríme, vždy tu boli aj prvky e, ocenenia toho, čo sa deje v Maďarsku aj v tejto kategórii, aj v iných kategóriách. Podľa môjho skromného názoru sa niekedy zachádza priďaleko. Teraz chcem sa vyjadriť k rozhodnutiam súdu. Ústavný súd naozaj prijal rozhodnutia, ktoré znamenajú, že niektoré časti legislatívy nemajú byť v platnosti. Pripomínam vám, že nedávno Ústavný súd aj pri eh, zákone o voľbách postupoval podobným spôsobom. Nehovorím, že predchádzajúce zákony boli dokonale, inak by ústavný súd neurobil to, čo urobil. Chcem len upriemiť vašu pozornosť na fakt, že sa niekoľkokrát obviňovalo Maďarsko, že aj ústavný súd nemá v Maďarsku, ani ústavný súd nemá v Maďarsku slobodu e, prejavu, ale pripomínam vám, že ústavný súd v Maďarsku funguje tak, ako má, aj že celkový systém právny a inštitucionálny v v Maďarsku e, si koná svoje úlohy a takisto ten ústavný si koná svoje úlohy. Ústavný súd v Maďarsku sa presadili s tým spôsobom, čiže nemá Maďarsko až také čierne vyhliadky, ako by sa zdalo. A posledná vec je dôležitá tematika, ktorá sa pretraktuje v tomto dokumente a to sú postupy vymenovávania orgánov dohľadu a hlavných predstaviteľov, nevždy celkom úplne najvyšších predstaviteľov, ale tých významných, aj v, v oblasti justície sa poukázalo na takéto problémy a ja mám pocit, že keďže sa poukázalo na problémy, tak môžeme ich zaradiť do kategórie, e, že sa riešia práve teraz a že maďarské orgány sú si vedomé toho, že keď sa pozrú na svet okolo seba, a politické nominácie sa dejú z politických dôvodov. A maďarské orgány sa musia rozhodnúť, ako, akú cestu zvoliť ďalej, aké úsilia ďalej pertraktovať. A chcel by som pochváliť, opäť pochváliť, ja som veľmi rád, že môžem Môžem to pochváliť, inak by som e, išiel sám proti sebe, proti tomu, čo som hovoril pred niekoľkými mesiacmi, ale chcem zopakovať to, čo som hovoril naposledy. Tieto pracovné dokumenty sú takými akými si momentkami situácie. Autory pracovných dokumentov vedia, že odovzdali e, zozbierané fakty a poznatky o médiách a až keď budeme mať definitívny text, potom budeme môcť posúdiť vývoj, ktorý sa udial v oblasti zákonov v Maďarsku za isté obdobie. Ďakujem za pozornosť. Pán Engels, potom pán Brons. Ďakujem, Sara. Ja som prišiel neskoro. Je mi ľúto, že som prišiel neskoro, bol som na inom výbore. Čo sa týka pracovného dokumentu 3, sú tam odvolávky na to, že sa práva na slobodu vyjadrenia majú podporiť. Ja súhlasím s takýmito odvolávkami, ale nesúhlasím s nedávnou maďarskou legislatívou. Zastupcovia maďarskej vládnej strany to síce urobiť mohli, ale ja chcem poukázať na fakt, že VEU sú štáty, ktoré je možné obviniť z porušovania cenného a dôležitého práva na slobodu prejavu. V Francúzsko nedávno prijalo zákon a ten prešiel, že ak, kde sa hovorí, že ak niekto povie o genocide Arménov v Turecku, že to bola genocída, tak e, buď spácha trestný čin. Anti-academic laws on their statute book. A sú tu ďalšie krajiny v Európe, kde sloboda prejavu bez toho, že by sa podnecovalo k násiliu, sa stavajú trestnými činmi. Takéto názory sú e, persekvované. Politické strany môžu byť zakazované, dokonca aj sú zakazované za takéto vyjadrenia. Keď tieto Ostatné krajiny to robia, e, privrieme nad tým oko a budeme kritizovať len Maďarsko za takéto a podobné veci. Ďakujeme, pán Brons. Ďalší rečník, pán. I would like to raise, uh, two questions. Uh, Ďakujem. Pani predsedajúca, hovorí pani Bauer. Ja by som rada položila dve otázky. Dynamika príjmania zákonov po prijatí novej ústavy bola naozaj eh, neuveriteľná. A keď máme na zreteli, že maďarský parlament prijal 350 právnych noriem zákonov za rok, um, iste to vzniká tu podozrenie, že nie všetky tieto zákony boli e, náležite e, zostavené. Možno, že sú tam nejaké chyby pod takýmto tlakom, keď vznikali. Ale keď e, politickí vodcovia v Maďarsku sami na seba privolali potom tlak medzinárodnej privolali na seba takýto tlak, že to chceli takto rýchlo prijať toľko zákonov, tak Dovolte mi pripomenúť, že dokonca aj v Európskom parlamente, kde máme veľa hodnotení dopadu jednotlivých zákonov a kde naozaj postupujeme pomalým tempom pri príjmaní európskej legislatívy, dokonca i v takomto prípade sa objavia v našich zákonoch chyby. Čiže pri dynamike, aká panovala v Maďarsku, sa podľa mňa naozaj mohlo stať, že nie všetká legislatíva priniesla nejaké zlepšenia. Ale ja by som rada poukázala na čosi, čo povedal pán Engel, a to, že Našťastie Maďarský ústavný súd funguje, funguje veľmi dobre. Posledný prípad, ktorý, o ktorom sa tu hovorilo, zákon o voľbách, ústavný súd v Maďarsku e, kritizoval a dokonca aj zakázal niektoré časti tohto zákona. Zdá sa mi, že naozaj je to veľká zmena, je to až taký skok porovnaní s tým, čo sa dialo v oblasti zákonov o médiách. Pozitívne je to, pozitívnym krokom je to, že po kritike, ktorá prichádzala zo strany Európskej komisie, parlamentu, ústavného súdu, že sa ten zákon napokon zmenil. A myslím si, že toto by naozaj sa malo uznať, že sa to tak stalo. Na druhej strane očakávať absolútnu slobodu je istou ilúziou. Dokonca aj vážené odborníčky, ktoré dnes prišli do nášho výboru, nám povedali, že by sa mali posilniť európske hodnoty v médiách a ak nič iné, tak e, európske hodnoty by mali rámcovať tieto slobody. Chcela by som dodať k tejto veci ešte, že sa mi zdá, že všade v Európe máme problémy. Pred dvoma dňami prišla správa o útokoch na greckých novinárov, ktorí obhajovali kroky vlády, úsporné opatrenia gréckej vlády a preto by som rada položila otázku našim váženým spravodajcom, so, so všetkou úctou k ich práci. Či naozaj zistili e, cenzúru. Keď mali prístup do e, maďarských médií, a ja tiež mám prístup do maďarských médií a ja vidím, že médiá v Maďarsku kritizujú vládu a majúc na zreteli ATV, v tej môžete povedať hocičo, aj k tej môžete povedať hocičo, len nie to, že to je pro vládne médium. A tak, podobné iné médiá v Maďarsku, čo sa týka tlačených médií tiež. Otázka znie, či skutočne existuje cenzúra dôsledku um, mediálneho zákona. A moja druhá otázka vychádza z zaujímavej štúdie, ktorá nám tu bola odprezentovaná o slobodných a pluralitných médiách. Bolo tu tlačové vyhlásenie, debata a stretnutie s Nelly Kroes a tam sa zdôrazňovalo, že ak e, by sa kritizovala a posudzovala situácia v médiách e, v celej Európe, tak by obsah tejto štúdie nezaberal 50 strán, ale 500 strán. Takže v tejto súvislosti by som rada položila našich, našim váženým spravodajcom otázku, ako vidia situáciu v Maďarsku. Je to, je to zvláštna situácia spomedzi všetkých ostatných e, štátov, alebo je podobná ako vo všetkých ostatných štátoch v Európe? Prečo sa sústreďujeme na Maďarsko? Ako? Aký majú postoj k tejto veci? Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, pani Bauer. Ak mi dovolíte, kolegovia, keďže som poslankyňou e, v parlamente, pochádzajúcou z vládnúcej strany z Maďarsku. Dovolte mi takúto poznámku ako poslankyni. Keď sa prijal zákon o médiách e, v Maďarsku, Európska komisia veľmi rýchlo zasiahla až volala po zmenách. Žiadala zmeny, tieto zmeny sa spravili, zákon sa novelizoval. Potom prišlo rozhodnutie ústavného súdu, kde sa zistilo, že niektoré články mediálneho zákona sú problematické a tak sa novelizovali. Potom sme mm, boli podrobení skúmaniu Rady Európy, potom tu boli rokovania, generálny tajomník a ďalšie poverené orgány a znova sa po týchto rokovaniach udiali zmeny, o niektorých sa ešte stále rokuje. A predpokladá sa, že zmeny ak budú nevyhnutné sa zasa udejú. Takéto záruky poskytol aj mm, vysoký predstaviteľ v Maďarsku. A teraz vidíme, že veci sa vyvíjajú práve takto. Ja som rada, že pán Tavareš povedal, som mu vďačná, že povedal, že dôležité je vidieť fakty. Preto hovorím, áno, je dôležité vidieť fakty a ísť do Maďarska a pozrieť sa naozaj, čo píše tlač, po, pozrieť si, čo e, vysielajú médiá a uvidíte, že v Maďarsku je absolútna sloboda tlače. Mali sme dosť skúseností po všetkých tých rokoch, aby som si bola istá, že existuje sloboda. Keď sa stretnete e, s ľuďmi, ktorí sa stiažujú alebo kritizujú slobodu médií, treba mm, myslieť na to, či to nie sú náhodou tí, ktorí prišli o pracovné miesta v rámci úsporných opatrení a takéto niečo sa môže vám stať aj v Rumunsku, v Grécku a v iných štátoch Európskej únie. To sa všetko týka médií, ale vo všeobecnosti sa k tejto téme dá povedať, že všetko, čo sa za ostatný mesiac udialo v Maďarsku, dokazuje, že ústavný súd naozaj funguje náležitým spôsobom, že si odvádza svoju prácu, že ostatné súdy sú nezávislé a že si robia svoju prácu, ako majú. A aj keď sa im niečo nepáči, tak to povedia a vláda to zmení. Aj v januári, keď bol verdikt ústavného súdu, tak sa veci zmenili. Ja si teda preto nemyslím, že by právny štát alebo demokracia boli problematickejšie v Maďarsku než v akomkoľvek inom ďalšom členskom štáte EÚ a môžeme jeden za druhým si predvolávať členské štáty a skúmať ich týmto spôsobom a situácia tam bude podobná. Neviem, či komisia teraz má otázku, alebo či odpovie na otázku, ktorú dostali. Nie, takže slovo má opäť spravodajca alebo spravodajcovia. Neviem, či aj Renata Weber sa chce vyjadriť niektorým poznámkám. Well, thank you very much. Ďakujem za slovo. ja som naozaj zarazená, že komisia nemá žiadny komentár. To po prvé. No a po druhé, ja by som chcela odpovedať na otázku, ktorú položila pani Bauer. Samozrejme, nie je moja úloha, aby som posudzovala Uh, to, že krajina, kde sa pred 20 rokmi zmenil režim, že táto krajina musí za jeden rok prijať uh, 300 zákonov za rok. To sa v mojej krajine dialo v, roku, v 90. rokoch, začiatku 90. rokov, pretože sa e, zmenil režim a e, nové strany sa dostali k vláde, čiže to, bol taká, to bola taká obrovská zmena e, vtedy sa robia tieto veci veľmi rýchlo. Parlament nemá čas o nich rokovať so spoločnosťou, aby zistil, aké sú na to náhľady a potom tá nová legislatíva e, odráža celú spoločnosť. A samozrejme, potom sa tam vyskytnú isté nedostatky a provizorné, kontroverzné ustanovenia. Um, prípad Maďarska hm, je možno jedinečný, sú tam problémy so slobodou médií, e, teda sú takéto problémy aj v iných členských štátoch a možno vo všetkých členských štátoch. Ale my sme o tomto diskutovali pred dvoma rokmi, to bolo na začiatku januára 2011 Mm, my sme hovorili, že e, mediálny zákon v Maďarska že to, čo e, sa mohlo stať v iných členských štátoch, e, to všetko sa stalo v Maďarsku, teda to negatívne a ľudia boli vylakaní z toho, čo, sa, čo našli v tejto novej legislatíve. Samozrejme, že je to práca, ktorá sa stále vyvíja, je to v progrese a Určite príde čas, keď napíšeme správu a budeme hlasovať a možno medzi tým e, sa udejú nejaké zmeny a budeme musieť prispôsobiť našu správu a dúfam, že sa tak stane. Ale napriek tomu si myslím, že treba povedať, že po dvoch rokoch e, uplatňovania tohto zákona, samozrejme boli tam nejaké malé e, zmeny, Mm, ktoré neboli až také veľké, musím povedať, že po dvoch rokoch ten výstup a tie výsledky sa už udiali. E, ľudia, s ktorým som sa stretla v Budapešti, sa nes, nestiažovali, že prišli o prácu kvôli ekonomike, ale rozprávali nám príbehy o tom, ako cítia, že sú pod tlakom, o tom, ako je na dennom poriadku cenzúra a toto je niečo... Áno, máte pravdu, e, je to povinnosť vlády, aby zabezpečovala slobodu tlače. Ale preto má vláda povinnosť, aby predložila takú legislatívu, e, ktorá zaručí 100% aj viac tejto slobody. Samozrejme, teraz trocha preháňam. Ale tieto veci sa nezmenili a rovnaký úrad e, s rovnakou osobou na čele e, stále pracuje ako už dva roky. A ja som spomínala to všeobecné prostredie. Spomínam si, že sme sa stretli s ľuďmi e, zo súdnictva a povedali nám, sudcovia, ktorí mali ísť do dôchodku 60. rokov, môžu zostať, ale e, ne, nedostanú sa do tej sej pozície, ako boli e, predtým napríklad e, predseda Senátu a tak ďalej. A toto je príliš cynické. A bojím sa, že rovnaká vec sa deje aj v médiách, pretože taká bola skutočnosť. A samozrejme, rozsudok ústavného súdu, ja som to naozaj ocenila, počas posledných e, návštev v Maďarsku, ale práva, pravda je, ak chceme hovoriť transparentne, tak veľmi skoro niektorý zo sudcov bude musieť odísť a bude tam nový formát ústavného súdu, nová formácia a taká situácia skrátka je. Ďakujem. Pán Tavareš, ďakujem. Ďakujem všetkým kolegom, pani Renate Weber, e, našim kolegom pánovi Engelovi, pani Bauerovej, pánovi Bronsovi e, za pripomienky. My sme si zvolili dosť nezvyčajný modus operandi lebo tieto dokumenty sú vypracované jednak zo strany spravodajcu, aj tieňového spravodajcu a toto je vlastne tretia, e, tretí dokument, štvrtý sa pripravuje a musím povedať, že som veľmi rád, že sme odvedili túto prácu. A ďakujem za výbornú spoluprácu s kolegami, ktorí mi pomohli. Myslím, že toto je dôležité pre európskych e, občanov a maďarských občanov, pretože patria do našej únie. A je správne, že všetci my ochraňujeme práva európskych občanov, či už v jednom alebo druhom členskom štáte. Občania musia vidieť, že v Európskom parlamente sa zaoberáme um, jednotlivými postupmi práce a máme rôzne štýly práce, napríklad politická diskusia, ktorá je viac menej kontroverzná. Ale potom je tu čas a taká práca, kde vlastne realizujeme presné hodnotenie toho, mm, čo máme pred sebou. Ale teraz je tu ťažká téma. Sú tu legislatívne zmeny, ústavné zmeny, administratívne zmeny a takisto aj politický a národný kontext, vnútroštátny kontext v tomto zmysle. Takže je naozaj veľmi ťažké načrtnúť presný obraz toho, čo sa deje v prostredí médií v Maďarsku po týchto legislatívnych zmenách. Ja obmedzím môj komentár na tento aspekt ale musím povedať, že toto bola mm, veľmi táto práca naozaj stala za to. A vyhli sme sa demagogickej diskusii. Tento pracovný dokument nebol obvinený z týchto priestupkov a pracovali sme naozaj tvrdo na to, tom, aby sme sa vyhli e, takých, takýmto demagogickým diskusiám a som veľmi rád, že tento pracovný dokument je z faktického hľadiska veľmi e, solidný. Od začiatku sme však vedeli, že to bude Mm, veľmi ťažká práca, pretože sa zaoberá oblasťou, ktorá je na jednej strane veľmi subjektívna a ktorá sa stále vyvíja. A súhlasím s komentármi, ktoré vyslovil naša kolegyňa Kinga Gönc, že istá časť e, tohto obrazu, že si niečo vypadlo, že je nedostatočná. A na jednej strane je to chýba vlastne tej témy, pretože je veľmi ťažké popísať to, čo sa deje v takejto subjektívnej oblasti, akým sú médi- ako sú médiá, ale aj kvôli iným aktérom. Myslím si, že by sa mali vypracovať štúdie ohľadom dopadov e, týchto právnych noriem. Myslím si, že úrad pre média by mal viesť, mal realizovať štúdie. Spada to do ich e, funkcie, do ich mandátu, platí to tak pre ostatné krajiny a nemôžeme sa uspokojiť e, s tým dojmom, že existuje pluralizmus a neexistuje cenzúra e, len tak, že si zapneme rádio a to, čo tam púšťajú, je v poriadku. Mm, tu musí byť akademická disciplína a e, mediálne úrady musia pridržiavať sa tejto disciplíny, aby vedeli, čo sa deje. Napríklad máme prieskumy. Potom by sme mali mať nejaké schránky pre anonymné oznámenia zo strany novinárov, či, sa, e, či k cenzúre dochádza alebo nie. A to všetko nie je možné dobre popísať. Jediný problém je, že Európsky parlament aspoň v súčasnosti nemôže viesť tieto štúdie. Ale môžeme vyhlásiť, že tieto štúdie by mali byť zrealizované a zaoberať sa tými nedostatkami. Samozrejme, to sa týka aj pluralizmu. Toto je veľmi ťažký koncept. Ako ho definovať? My tu máme rôzne politické skupiny. Všetci e, z nich sa podielali na e, vypracovaní návrhu dokumentu. E, ak máme e, nejaký úrad e, a tento úrad, orgán sa skladá e, iba z časti, iba z členov, ktorí patria do vládnúcej strany, to nie je fér. My, tu, my sme tu spomínali, že štátne médiá využívajú monopolnú, monopolnú pozíciu jedinej uh, tlačovej agentúry. Myslím si, že koncept pluralizmu tu nie je aplikovaný. Dnes sme tu mali zástupcov vysokej skupiny, e, teda skupina vysokej úrovni pre médiá, a hovorili sme tu o pluralizmu v médiách vo všeobecnosti. Toto je otázka pre celú Európu. A povedali, že členské štáty majú povinnosť určiť špecifický rámec, ktorý by zaluručil pluralizmus a slobodu v médiách ale existuje konsenzus v EÚ, aby existoval istý všeobecný rámec a aby sa hodnotilo, či sa tieto e, princípy rešpektujú a aby sme analyzovali, či, aby sa dalo analyzovať, či sa to dodržiava v členských štátoch. Čiže my sa zavezujeme k tejto zodpovednosti a určite um, ja sa pripájam k tomu, čo povedala kolegyňa Weber, že komisia sa nevyjadrila k tejto téme. Ehm, čo povedal, k tomu, čo povedala pani kolegyňa Bauer a cenzorstvo. Áno, toto je jedna otázka, ale je to len časť otázky. Ak príjmeme na seba povinnosť, ktorú nám dáva zmluva, tak otázka nie je len existuje cenzúra, ale mohla by byť cenzúra, ak e, m, zákony budú fungovať tak a tak. Mohla by byť cenzúra, ak e, úrad e, je obsadený e, istým spôsobom. Mohla by byť cenzúra, ak vydavatelia denníkov si myslia, e, že nemajú dosť príjmov. Čiže mali by sme sa na tom dohodnúť a nemali by sme konať až vtedy, keď cenzúra už existuje. Mali by sme konať tak, aby sme mm, predchádzali tomu, aby e, sa uplatňovala cenzúra. A čo sa týka súdov, áno, e, súdy pracujú a nebudem vyslovať veľa komentárov ohľadom súdov, pretože už sme ohľadom tohto vypracovali dokument. No a na záver by som chcel povedať tomu, čo povedal pán kolega Brons, Brons a pani e, predsednička. EÚ nie je dokonalé miesto a, preto, miesto a preto je dôvod, prečo na tom pracujeme. Musíme vedieť, aká naš, bola naša história, naše dejiny a vieme, že to nie sú dokonalé dejiny. A, a samozrejme, máme veľa problémov, veľa z nich vyplýva z ekonomickej krízy a ako obyčajný občan a spotrebiteľ um, spravodajstva viem, že sa to netýka len Maďarska, ale aj všetkých um, krajín. A ako akademický pracovník uh, si myslím, že akademická sloboda by nemala byť obmedzovaná, keď sa vedie akademické vyšetrovanie, teda skúmanie. Uh, Ja som spravodajcom len e, tejto správy, ale e, nerobili by sme svoju e, prácu, keby sme s rovnakou serióznosťou nepristupovali k práci, ktorú sa snažíme odviesť v práci v prípade Maďarska. Takže myslím si, že som už dosť hovoril. Chcem povedať ďakujem. Ďakujem, pán Tavareš. Musím vám povedať, že zajtra do poludnia začneme o 9.30 stretnutím koordinátorov a potom pravidelné stretnutie výboru sa začne až o 11.00, čiže koordinátori prídu na 9.30. Ďakujeme za tlmočenie, ďakujeme za účasť a prajeme pekný večer.